Mes chers collègues, je vous propose de commencer nos travaux, même si tous nos rapporteurs. Hoci e, všetkých spravodajcov tu ešte nemáme, myslím, že by sme mohli začať. Vítam e, tu e, predsedničku výboru Rady pre nie, nie pres, predstaviteľku e, generálneho riaditeľstva pre rozpočet e, z komisie. E, určite ste si všimli, ako vyzerá náš program. Pokiaľ nebudete mať zásadné pripomienky, príjme ho, ale pokiaľ ide o poradie jednotlivých tém, o ktorých by sa mal hovoriť dnes popoludne a zajtra dopoludne, tak navrhujem niekoľko zmien. Najprv si vyžiadali zmeny želania niektorých spravodajcov. To znamená, že dnes popoludne začneme bodmi 5, 6, 7, 10, 12, 13, body 14 a 15 správy pána Haglunda. On tu dnes nie je, ale bude ho niekto, niekto ho nahradí. A potom, pokiaľ ide o bod 16, to je správa Ivajla Kalpina, ktorý bude hovoriť o rokovaniach e, z trialogu a takisto, pokiaľ ide o bod pani Matera o mobilizácii e, fondov, tak e, na prispôsobenie sa e, globalizácii, tak o tom budeme ešte hovoriť dnes. Zajtra do poludnia budeme hovoriť o ostatných témach vrátane hlasovania. Hlasovanie sa bude konať medzi 11. a pol 12. Čiže zajtra do poludnia od 11. do 12. máme e, niekoľko hlasovaní. Bude to hlasovanie o bode Barbory Matera. Ide o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v prospech zamestnancov General Motors, ktorí boli prepustení v Belgicku. A potom sa bude hovoriť aj o plnení rozpočtu, respektíve o rozpočte na rok 2011, Sidonia a Helga Trippel. A potom zajtrajšie rokovanie ukončíme medzi pol dvanáctom a e, pol jednou. Bude sa konať spoločné zasadnutie s <clears throat> rozpočtovým výborom o správe o uplatňovaní e, článku 51 e, rokovacieho poriadku. Spravodajcu budú hovoriť Inge Dressler a e, pán Riverini a budú hovoriť o tejto správe o finančnom nariadení. Tým sa dostávam k druhému bodu nášho programu, to sú oznámenia predsedu pokiaľ ide o rozhodnutia koordinátorov, ide tu predovšetkým o návrh opravného rozpočtu. A v tejto súvislosti by som chcel vašu pozornosť upriamiť na skutočnosť, že pokiaľ ide o pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré by ste chceli predložiť v správe pani Balcany, to znamená orientácia budúceho trilógu vo vzťahu k návrhu rozpočtu na rok 2012. Tu chcem upozorniť, že z technického hľadiska alebo elektronického hľadiska je potrebné, aby sme používali, a teraz citujem v angličtine, eh, a T AM. Čiže 4 AM, no neviem, čo to znamená, ale skrátka to malo byť, e, to je nejaký kód. To znamená, že pokiaľ budete mať pozmeňujúce návrhy, neviem, či keď použijete e, tento postup, budú automaticky prijaté. Čiže AT4 AM toto sú tie zázračné kódy, ktoré by sa mali použiť. A napokon na žiadosť nášho špecializovaného spravodajcu Gorana Jak... E- Perma, ktorý tu ešte nie je, ale ktorý príde, tu by som chcel teda vyjadriť jeho želanie, aby sme si vypočuli spresnenia Európskej komisie, pokiaľ ide o e, rozpočtové prostriedky e, ktoré majú byť vyčlenené na jednej strane na palestinskú samozprávu a na druhej strane na jednotlivé orgány, predovšetkým v arabských krajinách, kde sa uskutočňuje prechod k demokracii. My tomu hovoríme eh, eh, arabská jar. A v Bruseli, ako aj v jednotlivých hlavných mestách EÚ eh, e alebo v, na konkrétnych pohorách sa, Stredomoria sa e, robili isté prísľuby finančnej pomoci, ale nebola to ešte presná informácia. Je potrebné, aby sme sa my vyjadrili k týmto politickým záväzkom a ich dôsledkom na rozpočet na rok 2011, prípadne na rok 2012. Myslím si, že to by pomohlo e, našu prácu uľahčiť. Hovorím to aj v prítomnosti generálneho riaditeľa či generálnej riaditeľky, kto, e, generálneho riaditeľa, ktorý sa hneď prihlásil o slovo. Nech sa páči. A ďakujem pekne, pán predseda. Mám dve informácie k tejto veci. Poprvé, prvé, Všeobecne e, možno povedať, že kolegium, komisia sa pripravuje prijať e, oznámenie o susedskej politike, predovšetkým vo svetle udalosti v oblasti Stredomoria. V tejto súvislosti boli vyjadrené prísľuby istých finančných e, prostriedkov a tento návrh bol predložený Rade aj Európskemu parlamentu. Pokiaľ ide o rok 2012, vy ste o tom hovorili, je možné aj bilaterálne uviezť niektoré indikácie a takisto pokiaľ ide o vaše otázky, tak komisia na ne urychlenie odpovie. Ďakujem. Ďakujem a myslím, že skutočne toto oznámenie komisie sa pripravuje vo veľmi vhodnom momente, pretože nám pomôže v našej činnosti, pokiaľ ide o špecializovaných spravodajcov, ale aj pokiaľ ide o rozpočet na rok 2011 a návrh rozpočtu na rok 2012. Teraz e, pristupujeme k bodu 3, to je schválenie zápisnice zo zápisnice z 13. a 14. apríla v súlade s našou tradíciou. Pokiaľ nemáte pripomienky, tak v závere nášho zasadnutia a budeme zápisnicu považovať za schválenú. Teraz navrhujem, aby sme prešli na bod 5 e, programu, pretože bod 4 o trialógu, tak o tom sa bude hovoriť zajtra do poludnia, takže prechádzame k bodu 5. E, Sidonia Jeržjevská je tu a ja navrhujem, pretože si myslím, že to je v súlade s jej želaním, aby sme posudzovali spoločne bod 5 aj bod 7, to znamená návrh opravného rozpočtu číslo 2 a číslo 3, pretože je medzi nimi isté politické prepojenie. Nech sa páči Sidonia. Ďakujem, pani predseda. Zdá sa, že určité nevyriešené otázky, ktoré sú schválené s prijatím rozpočtu na rok 2011, sa nám vracajú. Zrejme si spomínate, že poprvýkrát Mobilizácia Fondu Solidarity e, e, bola predmetom dlhej rozpravy poprvýkrát, pretože vtedy sme čelili rozporným e, žiadostom. Jednak bolo potrebné vyplatiť peniaze z Fondu Solidarity príslušným krajinám a to čím skôr, pretože na to je aj určený Fond Solidarity. Na strane druhej bolo tu určitá neochota alebo nemožnosť zo strany rady poskytnúť nové prostriedky e, e, do Fondu Solidarity. Zrejme si spomínate, že napokon sa podarilo nájsť riešenie a síce použitie negatívneho negatívnej rezervy. To znamená, že prostriedky 2000 2002 eh, eh, eh, boli mobilizované na Fond Solidarity. Čiže títo peniaze boli zobraté z iných programov. To je určitý úver a tento nástroj sa nepoužíva veľmi často, ale zdá sa, že to bol jediný nástroj, na ktorom sme vtedy vedeli všetci dohodnúť. A potom sme schválili využitie negatívnej rezervy, ale E, parlament e, chcel e, túto čiastku vyvažiť a to čím skôr. najlepšie by bolo uzatvoriť účty s tým, aby opravný rozpočet bol spojený s prebytkom. Tak sme to aj odhlasovali v pléne. A ako vyzerá súčasná situácia? Podľa všetkého a vzhľadom na určité právne obmedzenia túto čiastku nie je možné vyvažiť e, e, na margo e, prebytku v opravnom rozpočte, aspoň tak sa to vykladá, ale aj keby sme súhlasili s tým, že tak sa to nedá urobiť, je možné, že by sa dal prijať ďalší opravný rozpočet, aby sme túto čiastku vykryli čím skôr a je ironiou, že e, rada vo svojom stanovisku tiež sa zavezala, že bude chcieť e, uzavrieť túto čiastku čím skôr. To znamená, že aj parlament, aj rada e, sme si zajedno. Chceme to vyplatiť čím skôr, ale zdá sa, že nevieme sa dohodnúť na konkrétnej metóde. Toľko východiska, treba ich mať na zreteli. Teda ako to vyzerá v súčasnosti? Je tu ďalšia požiadavka na využitie prostriedkov z Fondu Solidarity. A tá bola predložená vo forme e, návrhu e, opravného rozpočtu zo strany komisie. Komisia e, navrhuje využiť nové prostriedky na vyplatenie 19,55 miliónov eur a je to, e, e, sú to dôsledky e, záplav v Slovinsku, Chorvátsko a Českej republike. A je očividné, že ani komisia, ani rada nemôžu využiť, eh, navrhnúť eh, eh, použitie negatívnej rezervy, lebo tým by sme prekročili limit 200 miliónov eur. Nemôžeme to použiť opätovne, je to vylúčené. To znamená, že komisia navrhuje použiť nové prostriedky, parlament je pripravený toto podporiť a stanovisko rady spočíva v tom, aby sme prerozdelili prostriedky. Môj problém ako spravodajkyne súvisí s týmto návrhom e, riešenie rady. A ten problém je dvojaký. Poprvé, nemôžem súhlasiť so stanoviskom e, rady a síce s neochotou e, vyčleniť nové prostriedky na vyplatenie týchto som. Keď hovoríme o 19,55 miliónov, to je otázka zásadná nejde o veľkú čiastku. 19,55 to nie je až taká veľká čiastka, najmä vzhľadom na e, prebytok, ku ktorému sa ešte vrátim, ak pán predseda mi to dovolí. Čiže je tu zásadný problém a síce rada je neochotná pripraviť, e, vyčleniť nové prostriedky a to je v rozpore s našou dohodou, s našim vyhlásením z jesenie. Je tu ďalší rozmer e, mojich výhrad voči návrhu rady. E, súvisí to s prerozdelením prostriedkov. E, položky, ktoré sa navrhujú, sú e, mimoriadne sporné, pretože tieto položky, viacere z tých položiek, sú prioritné pre Európsky parlament. To znamená, že máme voči tomu určité výhrady. Okrem toho, niektoré z týchto položiek prejavujú určité Eh, nepravdivú implementáciu. Čiže boli určité eh, položky, kde boli eh, vyčlenené prostriedky a členské štáty nesplnili svoje záväzky. To znamená, že tieto položky nemohli byť maximálne využené. To znamená, že miera implementácie bola nízka, pretože prostriedky už boli presunuté z iných rokov. To znamená, že nemôžeme vychádzať z, z miery implementácii e, pri e, projektovaní ďalších prostriedkov. E, to by bolo riskantné, keby sme využili títo peniaze, pretože je možno, že na konci roka by nám chýbali. Čiže samotný princíp prerozdelenia týchto prostriedkov je samo sebe problematický. A samozrejme, toto je na Margo rady, ale voči komisii by som chcela povedať, či je komisia pripravená, alebo naopak, prečo nie je pripravená E, e, splniť e, naše odporúčanie z plena. Ako chcú vykryť negatívnu rezervu? Alebo komisie plánuje počkať do konca roku, alebo chce to vykryť ďalším opravným rozpočtom. Ja som v zásade pripravený rokovať o akýchkoľvek riešeniach, ale nevidím zatiaľ žiadne konkrétne návrhy. Aby som to na teraz uzavrela, pre mňa je mimoriadne zložité súhlasiť s návrhom rady, čo sa týka tohto e, riešenia, e, návrhu riešenia, ktorý e, nám predkladajú. Týka sa to aj samotného princípu, aj konkrétneho postupu riešenia. Som veľmi rada, že aj maďarské predsedníctvo, aj komisia sú tu zastúpené a dúfam, že budeme mať z toho hĺbkovú diskusiu. My sme už urobili veľa, e, pristúpili sme na viaceré e, kompromisy, pokiaľ ide o opravný rozpočet a e, platby z Fondu Solidarity, ale ako potom splníme svoje záväzky, keď nedostaneme nové prostriedky. Napokon treba vyčleniť nové prostriedky, lebo vieme, že budú tu ďalšie potreby a podľa nás to sa musí stať počas druhej mobilizácie Fondu Solidarity. Je najvyšší čas, aby sme získali nové prostriedky. Ďakujem. Merci bien, je vous remercie. Euh, Ďakujem, ale slovo Šurian požiadal slovo. Thank you, Mr. Chair. Ďakujem, pán predseda. Myslím si, že je celkom uh, uh, rozumné sledovať tomu, čo odporúča pani spravodajkyňa. Je prirodzené, že všetci chápeme, že poslanci majú výhrady a že uh, rada Členské štáty nie sú ochotné vyčleniť nové prostriedky. Je naozaj pravda, že na začiatku roka nebolo možné e, pristúpiť k e, prerozdeleniu prostriedkov a preto predchádzajúce riešenie bolo e, vhodné. Čiže toto rozhodnutie spočívalo v tom, že sme odročili rozhodovanie. Ale či e, budeme vedieť vyšpecifikovať konkrétne položky, kde e, zostanú nejaké prostriedky. E, táto situácia sa nezmenila v porovnaní s, tou, čo sme mali pred dvomi mesiacmi. Čiže ak nie je možné získať nové prostriedky, existujú kvázi nové prostriedky, teda nevyužité prostriedky z minulého roku. Čiže aký je napokon rozdiel medzi nevyužitými prostriedkami z tohto roku a z minulého roku? To je e, otázka, ale e, odpoveď spočíva v tom, že nevyužite prostriedky z minulého roku by sa mohli využiť členskými štátmi teraz. To znamená, že pre nich je e, trošku problematické splniť to, čo si želáme my. V každom prípade podľa mňa je rozumné nie vrácať tieto prostriedky členským štátom, ale tieto potrebné prostriedky, ktoré sú potrebné pre členské štáty v rámci Fondu Solidarity, by sa mohli použiť na tento účel. Podľa mňa by bolo rozumné najlepšie riešenie za súčasnej situácie. Ďakujem. Ďakujem, eh, Ann Jensen. Môžem stručne povedať, že zo strany mojej skupiny súhlasíme so spravodajcom a takisto súhlasíme s predchádzajúcim rečníkom. A pravdu povediac, pri rokovaniach o rozpočte sme dostávali takéto vyhlásenia od rady, že ak peniaze bude potrebné nejakým spôsobom získať, tak ich poskytnú ale uvidíme, či tie ich sľuby naozaj stoja za niečo. A ak ešte niekedy podpíšu takýto papier, tak myslím si, že budeme musieť na začiatku roka s nimi dohodnúť konkrétnu dohodu. Lebo teraz používame negatívnu rezervu na jednej strane a na druhej strane e, začíname prekopávať programy, ktoré neboli finančne úplne vyčerpané, takže toto je strašná situácia. Ak urobíme nejaký kompromis, musíme sa uistiť, že rozpočet bude mať peniaze aj na začiatku roka pre tie veci, ktoré vieme, že sa objavia. A vedeli sme, že sa to objaví. Takže je to naozaj veľmi smiešne, že sa nachádzame práve v tej situácii, v ktorej sa nachádzame. Ďakujem, eh, Derek Bogrin. Ďakujem, pán predseda. Súhlasím so Sidoniou v tom, čo povedala, keď hovorila o tom, že sme neochotní zobrať peniaze z určitých dôležitých projektov alebo programov, ako je napríklad ESF. V tomto výbore aj v iných výboroch prebiehala predsa diskusia o tom, aký dôležitý je ESF a keby sme zobrali odtiaľ peniaze, tak by to bol krok smerom dozadu. Prečo sme vôbec v tejto situácii? Je to preto, že je to jeden alebo dva členské štáty, ktoré sú rozhodnuté nezvyšovať rozpočet o viac než 2,9 čo sa dohodlo v rámci diskusí o rozpočte na rok 2011. A samozrejme to sa potom objavuje ako problém za každým, keď hovoríme o opravnom rozpočte. Laslo navrhol možné riešenie, teda dohodnúť sa s radou na konkrétnom návrhu a predstaviteľ rady tiež by mal povedať aké je stanovisko členských štátov, ktoré budú čerpať z toho fondu Solidarity. Čo oni hovoria v týchto diskusiách? Treba si to povedať. No a potom posledná vec, ktorú chcem povedať, je, že chcem rade opäť pripomenúť dohodu, ktorú sme uzavrali v rámci rozpočtu pre rok 2011 a to, že keby sme zistili, že rozpočet je neprimeraný, komisia príde s opravným rozpočtom a rada ho podporí. Zabudli sme už na tento sľub? Merci beaucoup. Ďakujem, pán Godmanis. Ďakujem veľmi pekne, prepačte mi moju otázku, ale vyzerá to tak, že e, tu nechápeme celkom tú situáciu. Ten návrh Lasla je veľmi pekný, ale keď sa pozrieme do papierov a keď sa pozrieme na to, čo pripravila Sidania, tak e, uvidíme, že situácia je trošku iná. Ak tu máme e, nadbytok 4,5, tak to znamená, že štáty nezaplatia tohto roku tie peniaze ak budú chcieť usporiť tieto peniaze. A nie je to otázka toho, že nedáme tie peniaze, ale jednoducho štáty rátajú s tým, že ak je tam nadbytok, tak nebudú platiť hotovostný tok v tomto roku. Nebude to jednoduché, pretože žiadať od štátov nové peniaze nie je jednoduché, pretože budú počítať. Ušetrili sme 4,54 a v roku 2011 potom zaplatíme menej peňazí. A keď povieme že dajú 19,55 miliónov, ktoré e, treba pre Fond Solidarity. Pre nich sú to nové peniaze a budú si určite ušetriť celú sumu. Alebo sa mýlim, e, pretože som zrejme nepochopil, e, čo to znamená, že keď im nevrátime peniaze, oni nám nedajú ďalšie peniaze? Aspoň teda podľa tej situácie, aká je, pretože sme ušetrili peniaze prechádzajúcom roku. Mýlim sa, alebo to nie je tak? Mohol by mi dať niekto odpoveď? Prepačte za túto otázku. Eh, Ďakujem, ale Sidonia by chcela odpovedať, ale len eh, k tomuto bodu, k otázke pána Bodmatnisa a potom pokračujeme v diskusii. Takže na vašu otázku nie som si istý, či naozaj dokážem uspokojiť e, vašu zvedavosť, ale už som povedal, že sa vrátime k otázke o diskusii o prebytočnom opravnom rozpočte. Ako spravodajkynia nepovažujem za eh, urgentné spojiť dve diskusie, lebo vznikne dojem, ja ti nedám niečo, ak mi nedáš niečo mm, na oplatku. To bude spôsobovať eh, antagonizáciu našich vzťahov. Ale viem si predstaviť, že pre poslancov a predstaviteľov rady a komisie by bola, eh, hádam, užitočné diskutovať aj o prebytku lebo e, e, toto e, bolo našim stanoviskom počas plena, aby sme naozaj splnili potrebu uzatvoriť chýbajúce prostriedky na Margo prebytku, ale podľa právnej služby to nie je možné, ale myslím si, že mohli by sme sa predsa len o tom rozprávať. Ale myslím si, že je, to dá rozum, keď si uvedomíme, že členské štáty dostanú späť 4,55 miliard eur. To je značná množstva a nechcú e, dať 19 miliónov, aby e, vyplatili e, fond Solidarity. O tom naozaj sa dá rozprávať. Taktiež je dôležité spomenúť, že prebytok za rok 2011 je obrovský, pretože 1,8 miliard pochádza z pokút a prostriedkov, e, ktoré sa e, vrátia e, do rozpočtu únii v dôsledku súdnych rozhodnutí. Čiže 1,8 miliardy sa vráti do rozpočtu členských štátov vďaka <clears throat> existencii únie, ktorá dokáže pokutovať podniky pre určitý druh právania sa. Myslím si, že treba rozobrať takéto základné veci. Prečo nechceme uhradiť Prečo rada nechce uhradiť 19 miliónov eur, aby e, sme splnili záväzky Fondu Solidarity, zatiaľ čo e, členské štáty dostanú 1,8 miliard späť? Naozaj, tieto e, veci si musíme vysvetliť, ale aj z účtovného hľadiska. Podľa mňa je najvhodnejší čas, aby sme E, uzavreli túto e, e, medzeru počas obdobia, keď máme prebytok. Tak to ľahšie dokážu akceptovať ministri financií. Ďakujem pekne. A skutočne by som aj ja chcel povedať, ako povedala pani spravodajkňa, že dnešný návrh, pokiaľ ide o Opravný rozpočet číslo 2 a 3 prichádza e, po prvom opravnom rozpočte a my sme sa teraz ocitli vo veľmi zvláštnej situácii. Na žiadosť rady, opakujem, na žiadosť rady bola prijatá politická aj právna dohoda v decembri minulého roku, pokiaľ ide o rozpočet na rok 2011. To obsahovalo aj vyhlásenie všetkých troch inštitúcií, podľa ktorého pokiaľ chýbajú platovné prostriedky v priebehu roka, tak sa pokúsime, potom ako sa preskúmajú možnosti presunutia v rámci rozpočtu, Čiže pokúsime sa urobiť všetko preto, aby politické aj právne záväzky, ktoré boli predtým prijaté, boli naplnené. To znamená, že pokiaľ by boli potreby vyššie, než je navýšenie, ktoré predpokladá odsúhlasený a odhlasovaný rozpočet na rok 2011, tak sa doplnia. Ale niekoľko týždňov potom sa zrazu uh, vynorila veľmi naliehavá potreba v nepredvídateľnej e, oblasti. To boli tie veľké záplavy v Polsku a v Maďarsku a napriek tomu sa odmietlo poskytnutie dodatočných platobných prostriedkov a namiesto toho sa pristúpilo k postupu e, použitia tzv. negatívnej rezervy e, vo výške 200 miliónov eur. Táto rezerva vo výške 200 miliónov eur je dnes už prakticky vyčerpaná a v prípade, že dôjde k novým prírodným katastrofám, tak tento opravný rozpočet číslo 2 a pokiaľ teda ide o e, katastrofy týkajúce sa Slovenska, Českej republiky a budúceho partnera Chorvátska, tak e, prostriedky pre tieto krajiny potom budú znamenať, že sa prekročí tá e, suma tých 200 miliónov, ale e, bolo dohodnuté, že sa najprv musia využiť všetky možnosti premiestnenia či presunu v rámci rozpočtu a namiesto toho, aby sa hneď pristúpilo k dodatočným platovným, teda finanč, e, rozpočtovým prostriedkom. Ale e, je tu ďalšia vec, ktorá sa musí brať do úvahy. Ako povedala pani spravodajkyňa, v súlade s tradíciou v tejto časti roka nám výkonný výbor navrhuje opravný rozpočet číslo 3 o využívaní prebytku z predchádzajúcich rokov vo výške um, neviem. Comptable qu'évoquait M. Godmanis. Uh, a ja by som povedal, že uh, pravda je taká, že rada si žela tie 4, 4 miliardy 500 miliónov eur osvojiť namiesto toho, alebo ponechať namiesto toho, aby sa použili pre uh, Českú republiku, Slovensko a Chorvátsko. A pokiaľ ide o rozpočet na rok 2011, tak tu takisto máme isté úspory a ako povedala Sidonia, napríklad v týchto 400 4 miliardách 500 miliónov prebytku z roku 2010 spadlo 200 miliónov z neba. E, pretože to nie je zásluha členských štátov, ale to sú pokuty, ktoré boli uložené tým štátom, kde bolo porušené súťažné právo. Čiže zostali tieto pokuty, ale nie je tu ochota ich použiť na tento účel. A teraz sa hovorí, že je potrebné, aby sa tie E, rozpočtové prostriedky, ktoré boli vyčlenené na rok 2011, použili, lebo že možno nebudú využité v roku 2011 a že by sa mali použiť na riešenie prírodných katastrof v Chorvátsku, Slovensku. Ale toto nie je normálna situácia a nie je to ani politicky akceptovateľné. Určite si spomínate, že počas e, rokovaní s radov aj s komisiou o prvom návrhu opravného rozpočtu sme v konečnom dôsledku akceptovali použitie princípu negatívnej rezervy, ale vopred sme oznámili, že toto nie je celkom, že toto je len provizorné riešenie a že výsledkom bude v podstate len to, že koncom roka bude tak či tak potrebné prijať rozhodnutie, ako financovať tieto náklady. Čiže ten problém sa nám tu znova objaví. A je teda potrebné, aby sme my našli nejaké definitívne riešenie. A ten nový problém sa objavil teraz. Vzhľadom na prírodné katastrofy e, sa objavil tento problém, ale možno povedať, že možno niekoľko týždňov či dní možno sa objaví potreba financovať nepredvídané výdavky, napríklad z dôvodu prírodných pohrbom alebo z politických dôvodov, alebo v dôsledku nepredvídaných udalostí v okolí Európskej únie, predovšetkým v oblasti Stredomoria. Na začiatku Eh, rokovania som sa spýtal predstaviteľa Európskej komisie, čo robiť s politickými záväzkami, ktoré prijali naši predstavitelia vo vzťahu k oblasti Stredomoria. A myslím, že my sa nemôžeme uspokojiť len s týmito provizornými riešeniami. Musíme mať odvahu, aby sme tento politický problém otvorili a riešili. A to samozrejme robíme aj vo vzťahu k našej spravodajkyni a s účasťou um, komisie. Veľmi sa tešíme, že tu máme teraz predsedničku rozpočtového výboru rady. Mohli by ste nám, prosím, madam, uh, predložiť stanovisko, uh, pokiaľ ide o radu a potom poprosíme aj uh, generálneho riaditeľa riaditeľstva pre rozpočet komisie o slovo. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Môžem teraz vyjadriť eh, pozíciu rady. Eh, všetci naozaj eh, súhlasili na úrovni výboru pre rozpočet ohľadom účelu a čiastky 19 miliónov, avšak väčšina členov a spomeniem, koľko členských štátov si prijala, aby došlo k plnému prerozdeleniu týchto prostriedkov. A preto maďarské predsedníctvo sa snažilo o riešenie, ktoré navrhovalo využiť položky, ktorých implementácia do 25. E, apríla bola nízka. E, jedna tretina roku uplynula a miera implementácie predstavovala 1% v jednej z položiek, alebo 12% a 5% v tretej položke. Čiže identifikovali sme určité rozpočtové položky a musím povedať, že koncom minulého roka v tých e, istých e, rozpočtových položkách e, nedoplnenie bolo veľmi výrazné, preto sme e, e, e, vybrali tri položky a na výbore pre rozpočet 24 členských štátov vyjadrilo súhlas s týmto návrhom. Iba tri členské štáty sa zdržali. A musím povedať, že aj tie členské štáty, ktoré sú dotknuté týmito e, e, opravnými e, rozpočtami s výnimkou Chorvátska, pretože to nie je členský štát. Všetky tieto štáty súhlasili s našim návrhom. 11. marca o tom rokoval Koreper a zajtra ráno to by mala schváliť rada. Čiže toľko naše stanovisko. Myslím si, že dôvody sú známe. Viacerí z vás ste povedali, že členské štáty nie sú pripravené poskytnúť nové prostriedky. Členské štáty sa domnievajú, že keďže e, na konci roka vždy máme e, úplné plnenie rozpočtu prostriedkov, e, netreba žiadať nové prostriedky a je možné nájsť dostatok prostriedkov v súčasnom rozpočte, aby sme vyfinancovali tieto potreby. Toľko e, k pozmeňujúcemu návrhu číslo 2. E, Pokiaľ ide o trojku, e, nemáme ešte rozhodnutie ani rada, ani koreperu, čiže nemáme tu definitívne stanovisko. Ďakujem. Ďakujem, bolo to veľmi jasné. Nech sa páči, pán generálny riaditeľ. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som konštatovať, že táto diskusia je mimoriadne dôležitá a je to aj v súlade s tým, čo e, teraz práve povedalo predsedníctvo. Pokiaľ ide o komisiu, my si myslíme, že v súčasnosti nie je možnosť nejakého presunutia a e, pokiaľ ide o nedostatočné plnenie jednotlivých položiek, ja som si samozrejme dobre vypočul, čo povedalo predsedníctvo, ale hoci sú tu isté čiastky, ktorých výška je pomerne obmedzená, my e, toto, tento spôsob úvahy nezdielame. Ale chcel by som povedať, že pokiaľ ide o nedostatočné plnenie ku koncu roka, aj v tomto smere je potrebné, aby sme mali istý odstup, pretože rozpočet na rok 2011, pokiaľ ide o platobné prostriedky, tieto boli obmedzené, teda ich náraz bol obmedzený na 2,91% ale pritom e, e, platby výrazne narastajú a my v komisie nie sme absolútne presvedčení o tom, že situácia nedostatočného plnenia by e, mohla byť využitá v priebehu roka, pretože to možno konštatovať aj na základe vývoja v predchádzajúcich rokoch. Ale napriek tomu sú tu isté prvky alebo jeden prvok, na ktorý by som chcel upozorniť zmeniť e, tento výbor a to vzhľadom na zmeny v okolnostiach, ktoré sprevádzali náš návrh. V čase, keď komisia predložila svoj návrh opravného rozpočtu číslo 2, bolo jasné, že pre nás nie, je, nie sú k dispozícii disponibilné peniaze, pokiaľ ide o platobné prostriedky. Ale v úplne poslednom čase sa situácia zmenila vzhľadom na isté informácie, ktoré sme dostali a ktoré sa týkajú na nedostatočné plnenie či pravdepodobné e, nedostatočné plnenie e, vo výške 400 miliónov eur, pokiaľ ide o program ekonomického ekonomického oživenia. E, vysvetlím to. Istý počet príjemcov e, e, infraštruktúrnych projektov nepožiadali o financovanie aké sa očakávalo, pretože to súvisí buď s problémami bankových záruk, alebo s problémami environmentálnych povolení, alebo jednoducho preto, že nedostali oficiálny súhlas na investíciu. To by nám malo e, umožniť e, využiť takéto e, prostriedky vo výške 355 miliónov eur oproti tomu, čo sa očakávalo. Okrem toho je tu projekt či návrh týkajúci sa Carbon Capture Storage eh, CCS. Tento projekt bol pozastavený a tento predstavoval 405 eh, miliónov eur. Na druhej strane sú tu ďalšie projekty v oblasti energetiky a veternej energie, ktoré si vyžadujú navýšenie vo výške 5 miliónov eur. Takže v celku vzhľadom na jednotlivé potreby presunov na programy inteligentnej energie je potrebné e, využiť prostriedky, ktoré sa tu uvoľnili vo výške 400 miliónov eur, ktoré by umožnili financovať potreby, ktoré boli identifikované v návrhu opravného rozpočtu jednoduchým prevodom. Okrem toho sa tu otvára možnosť využiť časť týchto prostriedkov na opätovné e, posilnenie e, súm, ktoré, alebo čiastok, ktoré boli vyčlenené v negatívnej rezerve. Domnievam sa, že v tejto etape e, tu e, boli e, niektorí dosť prekvapení, keď som uviedol tieto číselné údaje v mene komisie, ale to sú úplne nové e, údaje a skutočne vás môžeme informovať o tejto situácii. Musím zároveň povedať, že v rámci komisie máme v súlade s pravidlami možnosť dávať prednosť takým rozpočtovým presunom, ktoré sú vyžadované vzhľadom na e, takéto nové potreby. A e, teda e, musím povedať, že rozpočtová situácia je v zásade platná, taká ako bola odsúhlasená, ale pokiaľ ide o opravný rozpočet, tu je potrebné e, využívať prostriedky v súlade so spoločným vyhlásením parlamentu a rady a zostávajú tu v zásade tá, tie problémy, samozrejme tu ešte niektoré zostávajú. Ďakujem, pán generálny riaditeľ. Verím teda, že všetci ste pochopili význam toho oznámenia, ktoré nám práve povedal pán generálny riaditeľ. Je to nová a nečakaná situácia, pokiaľ ide o plnenie rozpočtu na rok 2011. E, celkom isto si to vyžiada ďalšie preskúmanie, ale teraz požiadalo slovo Salvador Garriga. Ďakujem pekne, pán predseda. Je to e, otázka navyše pre generálneho rediteľa. E, a prichádza potom, ako nám poskytol určité vysvetlenie. Hovoril o neplnení vo výške 85 miliónov eur v pláne e, hospodárskej obnovy, takisto v projekte zachytovania a uskladňovania uhlíka, takisto e, e, sa to týka projektu o využití veternej energie, ktorý nebol zrealizovaný. Chceli by sme získať e, informácie navýše ohľadom týchto položiek, prečo sa nevyužili tieto prostriedky, kde sa to stalo, aké národné programy nezabezpečili to plnenie, prečo, pretože stále zdôrazňujeme potrebu podporiť takéto investície a teraz sme svedkami toho, že v členských štátoch sa nevynakladá dostatočné finančné úsilie s tým, aby sme e, mohli e, urobiť nejaké závery, pokiaľ ide o budúci finančný rámec. Boli by sme radi, keby pán generálny rediteľ poskytnul nám bližšie vysvetlenie e, o nevyužití alebo neúplnom využití prostriedkov. Euh, Ďakujem. Ďalšia otázka, Laszlo Šurian. Ďakujem, pán predseda. Chcem vám iba pripomenúť, že celý tento príbeh toho viazania uhlíka, to bol taký účelový návrh. A tu v rozpočtovom výbore sme boli tým trošku rozčulení a boli sme donútení akceptovať tento návrh. Takže naozaj som veľmi spokojný, že sa to nehybe rýchlo vpred od samotného začiatku. Mal som dojem, že je to viac menej záujem určitých firiem a nie je skutočný záujem obnoviť hospodárstvo. Bolo to súčasťou plánu obnovy, ale bolo tam veľmi veľa otáznikov. Takže tieto ad hoc plány sú vždy veľmi problematické. Je však vtipné, že Európska únia je schopná nájsť peniaze na určité ad hoc plány, keď je tam nejaký tlak, ale nie je schopná nájsť drobné pre tých, ktorí naozaj potrebujú peniaze. A to je ten problém, ktorému tu čelíme. Uh, Chcela by som iba dodať, že tento plán obnovy eh, žiaľ nebol naplnený, pretože by bol naozaj veľmi užitočný na to, aby sa pomohlo hospodárstvo, ale na druhej strane parlament alebo časť parlamentu uh, varoval, že e, technológia CCS nie je dostatočne zrelá na to, aby sme mali toľko projektov, aby sme mohli financovať toľko projektov. My sme financovali niekoľko projektov v oblasti technológie, ktoré môžu byť dobré v budúcnosti, ale momentálne nie sú dostatočne zrelé. Očakávame určité zdržanie pri plnení projektov vlastne aj takýmto zdržaniam e, čelíme teraz. Predpokladali sme, že sa to stane, ale komisia to potlačila dopredu. Mám taký pocit, že to bolo 7 projektov a to bolo zrejme priveľa. Mohli by sme to rozdeliť medzi CCS a napríklad e, obnovu energetickej efektívnosti budov. E, toto bol o mnoho lepší projekt, ktorý prináša aj o mnoho rýchlejšie výsledky, pokiaľ ide o úspory energie a zvyšovanie zamestnanosti. Bolo by naozaj veľmi dobre vedieť, ktoré projekty neúspeli, ktoré sa nepoli dopredu a dôvody prečo. Ďakujem, pán spravodajca Reimer Böge. Ďakujem veľmi pekne. E, chcel by som sa pripojiť k tomu, čo povedal kolegyňa Kavalio. Keď rozmýšľam nad tým, s akou gymnastikou sme odsúhlasili tento balík krízový. Musím povedať, že už vtedy sme mali určité pochybnosti, či toto je naozaj dobré, vzhľadom na tie projekty, ktoré sa šili horúcou ihlou. E, samozrejme, pokiaľ ide o CCS, tak tam sa nachádzame ešte v štádiu pilotných projektov a kladieme si otázku, aké budú reálne náklady nakoniec. A táto možná alternatíva ktorá sa týka zachytávania CO2 a ktorá sa týka trvalého riešenia, je síce správna, ale sú tu rôzne názory odborníkov a veľmi rád by som si vypočul od generálneho riaditeľa, o akom časovom intervale tu hovoríme, keď hovoríme o 400 miliónoch, ktoré sú opäť k dispozícii z plánu obnovy E, pre položky rozpočtu. Potom sú tu ďalšie témy, ktoré súvisia e, s prebytkom a ktoré súvisia s opravným rozpočtom. Musíme ešte hovoriť o tejto téme aj s výborom ITER a takisto s komisiou by sme mali hovoriť o tom, ako využiť správne prostriedky zo 7. rámcového programu. Uh, Myslím si, že by bolo naozaj e, veľmi dôležité dozvedieť sa od komisie, ako sa budú ďalej rozvíjať projekty v rámci krízového balíka. A bolo by dobre aj dozvedieť sa od komisie, kedy predloží jasné čísla, aby sme vedeli, koľko prostriedkov sa nevyužilo a môžeme ich využiť v iných častiach rozpočtu A samozrejme, keď e, toto budeme môcť využiť, keď e, rozpočtový orgán bude ochotný e, prijať tieto prostriedky. Utah Hawk. ďakujem veľmi pekne. Áno, ďakujem veľmi pekne. Keď už hovoríme o týchto otázkach, musím tiež položiť svoju otázku. Veľmi dobre si pamätám, že na základe hlasovania našich kolegov vo výbore ITER a Envy sme hovorili o tom, že tieto prostriedky, ktoré sa nevyužijú, sa jednoducho nevrátia naspäť, ale využijú sa pre smart cities. Využijú sa pre ten istý účel a jednoducho sa dostanú do menších projektov, ktoré sa dajú realizovať o mnoho rýchlejšie. Ako ďaleko sme sa dostali v tejto oblasti? Nemôžeme predsa iba prichádzať s novými myšlienkami, keď to už bolo doriešené a e, netreba tieto veci robiť, takže e, musíme od komisie vedieť, čo sú tie správne projekty a či sa vôbec hýbeme správnym smerom. E, ďakujem. Ja by som takisto chcel položiť jednu otázku pánovi generálnemu riaditeľovi. Predpokladám, že nové informácie, ktoré nám poskytol v súvislosti s nedostatočným čerpaním, ktoré sú takmer isté v roku 2011, najmä pokiaľ ide o ekonomické oživenie, to by znamenalo potrebu nového opravného rozpočtu. V takomto prípade je potrebné, aby sme sa rozhodli, ako budeme riešiť tento návrh číslo 2 a číslo 3 tak z hľadiska časového, ako aj politického. A tu by som aj e, nadviazal na niečo, čo povedali kolegovia v súvislosti s plnením plánu ekonomického oživenia. Boli tu isté otázky týkajúce sa konkrétnych e, pilotných projektov, ako projektu CCS a tak ďalej. E, to je technická otázka. Zrejme pán generálny riaditeľ nebude môcť na to poskytnúť okamžite technickú odpoveď, ale, komisia tak určite čoskoro urobí. Ale je potrebné, aby sme v ďalších mesiacoch urobili bilanciu komunitárnej e, časti e, pre e, financovanie plánu ekonomického oživenia. V, e, toto e, už v rokoch 2009-2011 sa rozhodla komisia pristúpiť k Európskemu plánu ekonomickej obnovy či oživenia, kde patria, patria plány 27 členských štátov a 28. E, účastník je Európska únia a jej príspevok je vo výške 5 miliard eur. A teraz sa vynára otázka, čo sa v tejto súvislosti už vynaložila. To znamená, ktoré vagóny tohto vlaku prišli na čas, ktoré sa vykolajili a ktoré zmenili smer a nikdy nedospeli do cieľa. Toto je dôležité pre budúcnosť pretože keď sa pokúsime zefektívniť našu rozpočtovú politiku s cieľom stimulovať e, hospodárske činnosti, to je jedna možnosť, alebo druhá možnosť, ako sme to robili v uplynulých rokoch, je snažiť sa znižiť deficit. Ale keď konštatujeme, že v momente e, prijatia politických e, roz, že medzi momentom prijatia politických rozhodnutí a momentom ich praktického naplňania uplynie taký dlhý čas, že medzičasom sa situácia úplne zmení a je preto veľmi dôležité porovnávať eh, tempo plnenia eh, eh, rozhodnutí prijatých na vnútroštátnej úrovni a na európskej úrovni. A je potrebné takisto zistiť, či v tomto smere, pokiaľ ide o to tempo, existujú rozdiely nielen medzi úrovňou členských štátov a európskou úrovňou, ale aj medzi úrovňou jednotlivých členských štátov navzájom. Čiže náš rozpočtový výbor musí v rámci prípravy viacročného finančného výhľadu venovať e, tejto otázke pozornosť. A musíme to samozrejme e, robiť v činnosti s inými inštitúciami. E, pánovi generálnemu riaditeľovi sa tu podarilo skutočne veľmi pozoruhodné číslo, pretože nám povedal jednu veľmi závažnú informáciu a myslím si, že mnohých z nás to e, ohúrilo. Znovu mu dávame slovo. Ďakujem, pán predseda. Pokiaľ ide o, o oznámenie tohto plánu ekonomického oživenia na európskej úrovni, išlo hlavne o investičné operácie. A pokiaľ ide o investície, tieto sa uh, týkali iných uh, oblastí, uh, než tomu je v oblasti oblasti e, spotreby, pretože tá je skôr e, taká krátkodobá, ale ten plán oživenia sa týkal skôr dlhodobých investícií. V prvom rade by som chcel skorigovať dojem, ktorý je mylný. V prvom rade pokiaľ ide o veternú energiu, tu nejde o nedostatočné čerpanie, ide tu skôr o nadmerné čerpanie, pretože v oblasti veternej energie sú tie platobné prostriedky vyššie, než sa predpokladalo. Ja som hovoril o 5 miliónoch, ale k tomu bude potrebné zajtra pripočítať 36 miliónov, pokiaľ ide o fond na energetickú účinnosť. Čiže Dochádza tu k veľmi rýchlemu plneniu, ktoré presahuje to, čo sa predpokladalo na začiatku. Po druhé, pokiaľ ide o infraštruktúrne projekty, ktoré e, neboli predmetom e, spolufinancovania. Ja som nepovedal, že tieto projekty sme opustili. Harmonogram vynakladania platovných, platobných prostriedkov na tieto projekty sa líši od toho, čo sme pôvodne predpokladali. Ide tu predovšetkým o veľmi dlhodobé operácie, ktoré v počiatočnej fáze predpokladajú mnohé inžinierské práce a platby týkajúce sa Eh, infraštruktúry ako takej, tie prídu až neskôr po pomerne dlhom oneskorení. A pokiaľ ide o dátumy umožňujúce či termíny umožňujúce e, začať výstavbu, tieto samozrejme závisia aj od vydávania environmentálnych povolení. My vieme, že v tomto smere sa stretávame s problémami vo všetkých našich členských štátov. A v dôsledku týchto okolností sa môže harmonogram samotných prác meniť. A ja to hovorím o 355 miliónov mm, platobných prostriedkov, ale to e, sú také, ku ktorým sa jedného dňa dostaneme, pravdepodobne v roku 2012. Čiže ide o také platobné prostriedky, ktoré nie sú, e, ktoré sa zrejme nedočerpajú už tento rok vzhľadom na oneskorenie samotných prác. A teraz, pokiaľ ide o projekt CCS, o ktorom som hovoril, zachytávanie a skladovanie uhlíka, e, skutočne ja nemám technickú odpoveď, ale môžem povedať toľko, že ide o pozastavenie, nie o zastavenie tohto projektu. Chcel by som to spresniť, pretože rozhodne sa treba vyhnúť tomu, aby sme už v tejto etape hovorili o tzv. šoku pretože tých 400 miliónov to je 8 5 miliardového balíka e, ekonomického oživenia a obnovy. A pokiaľ ide o e, plán rozpočtovej techniky, e, teda pokiaľ ide o rozpočtovú techniku, máme e, opravný rozpočet na naliehavé operácie. Tu sa používajú presuny, ktoré idú rýchlo, alebo to je jedna vec v rámci rozpočtu, alebo je potrebné urobiť zmenu a doplnenie opravného rozpočtu, čo trvá dlhšie. A E, takisto musíme e, počítať s ustanoveniami týkajúcimi sa využívania negatívnej rezervy. My máme ešte stále e, isté plánované operácie týkajúce sa využitia fondu Solidarity a tu sa navrhuje skôr využívať vnútrorozpočtové presuny, než pristúpiť k doplneniu a zmene rozpočtu. Takže to je všetko, pán predseda. Ďakujem. Ďakujem. Pani spravodajkyňa, aké závery vy robíte z týchto nových e, informácií a z tejto výmeny názorov? Conclusion. Záver, už neviem. Či ten záver môže byť uspokojivý pre koľkoľvek okrem mňa. Zdá sa, že sa uberáme smerom ku konfliktu. Dúfam, že sa nám podarí nájsť dobré riešenie a že sa nám podarí vyhnúť konfliktu, ktorý by mohol byť pre nás škodlivý. Máme tu teda nové dôležité informácie, ktoré sa týkajú realizácie, to mi je jasné, ale to prináša zo sebou aj nové otázky. Tá základná otázka však zostáva a tá je, kedy bude rada ochotná odsúhlasiť nové peniaze. Mám taký pocit, že je to práve teraz, kedy by to bolo vhodné. Práve teraz by bolo dobre mobilizovať fond Solidarity. Jedného dňa predsa sa stane to, že nebudeme mať dosť finančných prostriedkov na to, aby sme naplnili všetky potreby. Pokiaľ ide o podrobnejšiu implementáciu a pokiaľ ide o návrh rady, súvisiaci s prerozdelením prostriedkov z Fondu Solidarity, tak o tom by sme mali viac hovoriť. Očividne tu ostali ešte nedoriešené otázky, pretože my hovoríme o platbách, ktoré ešte neboli zaplatené z obdobia od roku 2006 a sú tu ešte určité otázky medzi komisiou a členskými štátmi, ktoré sa týkajú e, nárokov a peňazí, ktoré ešte prídu. A potom tu boli ešte finančné prostriedky, ktoré e, sa nedali nejakým spôsobom pokryť. E, tie boli zaratané do jednotlivých položiek musíme teda zohľadniť také riešenie, pretože ja nevylučujem nejaké riešenie. My musíme pracovať na všetkých možných scenároch vrátane nových prostriedkov. Očakávame od rady rovnakú otvorenosť. Musíme veľmi dobre pochopiť, aké sú dôsledky každého z týchto riešení. Musíme si byť istí v tom, že nedojde k poškodeniu programov. Musíme teda hovoriť viac o týchto veciach. Máme kalendár, pán predseda má predsedov tiež kalendár nevidím dôvod umelo predlžovať celý tento proces. Ale opäť eh, treba na záver povedať, že tu potrebujeme nové finančné prostriedky. Skôr alebo neskôr ich budeme musieť zmobilizovať. A ja mám taký pocit, že teraz je tá vhodná chvíľa eh, v rámci Fondu Solidarity. Ďakujem. Merci, eh, madame la rapporteur. Bien, donc... Ďakujem, pani spravodajkyňa Takže, pokiaľ ide o návrh opravného rozpočtu číslo 2, pani Kol povedala, že rada sa rozhodne, či dohodne na svojej pozícii zajtra, ale pokiaľ ide o opravný rozpočet číslo 3, tu ešte rada nerozhodla, kedy sa k nemu vyjadri, kedy zaujme pozíciu. Ale od komisie sme dostali novú informáciu, ktorá má dôsledky pre platobné prostriedky na rok 2011, ale aj e, na rok 2012. Takže, ako povedal pán Jean-Jean z komisie, e, komisia sa rozhodne buď vniesť nové prvky do nového opravného rozpočtu na rok 2011 alebo urobí presuny v rámci rozpočtu na rok 2011, čo platí aj pre rok 2012, ale všetko sa to bude musieť odhlasovať. Takže predbežne je príliš skoro na to, aby došlo k prerozdeleniu prostriedkov medzi týmito dvoma rokmi a týmito dvoma postupmi. Ale bolo by vhodné, keby nám komisia veľmi rýchlo povedala, buď v podobe oficiálneho návrhu na presun, alebo v podobe zmeny opravného rozpočtu alebo v podobe non-paper o tom, ako prerozdeliť tie platobné prostriedky, ktoré nebudú využité v roku 2011, ale mohli by byť využité v roku 2012, že je taká pravdepodobnosť. E, takisto sa prikláňam k tomu, čo povedali kolegovia, že aké sú dôvody tohto oneskorenia. A pokiaľ ide o fond Solidarity a e, opravný rozpočet Sidonia a Reimer zrejme takisto by e, boli e, pripravení sa v tomto smere vyjadriť. A teraz pokiaľ ide o žiadosť, ktorú sme my e, dali rade pred niekoľkými týždňami, táto ešte platí. Je potrebné, aby sa rozhodlo o tom, akým spôsobom sa má uplatňovať rozpočet, rozpočet na rok 2011 a ako sa má uplatňovať spoločné e, rozhodnutie o využívaní e, platobných prostriedkov. Maďarské predsedníctvo, maďarskému predsedníctvu sa veľmi šikovne darilo posúvať e, rozhodnutia na neskorší termín, zrejme to prípadne poľskému predsedníctvu aby sa rozhodlo, aby sme túto diskusiu doriešili. Pokiaľ nie sú ďalšie pripomienky, ďakujem obidvom spravodajcom a navrhujem Reimerovi Bögemu, aby nás oboznámil so stavom jeho úvah, pokiaľ ide o bod 10 a to revízia viacročného finančného rámca ktorý pred istým časom navrhla Európska komisia s cieľom pokryť dodatočné potreby v oblasti financovania projektu ITER. Ako viete, minulý týždeň delegácia rozpočtového výboru navštívila e, Kadaraš. To je miesto, kde, je, e, kde sa nachádza to výskumné zariadenie a pri tejto príležitosti získala isté informácie, o ktorých budeme aj my e, informovaní. Takže poprosím teraz pána spravodajcu, aby uviedol túto tému. Ďakujem veľmi pekne, môžem byť naozaj veľmi stručný, pretože v podkladoch máte čísla, ktoré sa týkajú oblasti dofinancovania projektu ITER, aby sme vytvorili určitý podklad, určitý základ, ktorý nám povie, aké boli e, výdavky na projekt ITER doteraz a čo sa plánuje do roku 2020 alebo čo bolo odsúhlasené až do roku 2020. Chcel by som ešte raz opakovať, že e, by som to považoval za veľmi dobré, keby v budúcnosti e, komisia aj rada trošku intenzívnejšie porozmýšľali nad tým pri takýchto projektoch, e, čo sa napríklad v minulosti odsúhlasilo s komisárkou Ferrero Waldner, skôr ako odsúhlasia niečo, čo sa robí na medzinárodnej úrovni. Alebo možno by sme e, tu e, na pôde výboru rozpočtového si povedali, e, k čomu sa môžeme zaviazať a k čomu nie. Jednoducho sa treba pozrieť na to, čo je navzájom poprepájané a čo nie. Tie časy, kedy sa čokoľvek odsúhlasí, by už mali skončiť pokiaľ ide o tento projekt ITER, tu ide naozaj o veľké finančné čiastky a hneď na začiatku by bolo dobré odsúhlasiť e, prostriedky spoločenstva, e, než potom komisia alebo rada jednoducho prišla s nejakými číslami. E, v decembri sme ešte nedosiahli nejaký výsledok. Komisia prišla s návrhom z kategórie 1, 1A 650 miliónov pre rok 2012 a 190 miliónov pre rok 2013. A to potom by sa vykompenzovalo krátením prostriedkov e, vo výške 840 miliónov a potom ešte je tu bod 15, ktorý sa týka eurotomu a prerozdelenia uh, Eh, prostriedkov 100 miliónov v roku 2012 a 360 miliónov v roku 2013 eh, z rámcového programu 7 na položky v rámci projektu ITER. Eh, pán predseda, veľmi rád by som si vypočul aj to, ako delegácia, ktorá navštívila Kadaráš, vníma súčasnú situáciu, ako sa tam rozvíja situácia, Ehm, bol by som keby nám povedali, ako by sa dali vyriešiť existujúce problémy, aký predpokladajú ďalší harmonogram. A potom e, sa opäť vyjadrím, keď si vypočujem komisiu a tú delegáciu, ktorá bola na mieste. No a na základe tých skúseností, ktoré máme s týmto projektom, by bolo dôležité, aby sme mohli určiť, Eh, akým smerom sa bude uberať naše stanovisko. Ďakujem. Merci, Alors... Ďakujem, pán spravodajca tá delegácia, ktorá bola na mieste, to bola spoločná delegácia eh, rozpočtového výboru eh, a ďalšieho výboru, ale Ann Jensen, ktorá je tu medzi nami, viedla, bola vedúcou tejto delegácie. Poprosíme ju o informáciu. Ďakujem pekne. Nie som e, e, e, odborníčka na tieto záležitosti, ale myslím si, že my, ktorí sme navštívili Kadáš, sme mali veľmi zaujímavé, zaujímavú skúsenosť. Veľmi dobre nás prijeli predstaviteľi projektu ITER. Mali sme výmenu názorov s tamojšími pracovníkmi. Takže v prvom rade by sme chceli poďakovať sekretariát a sekretariátu aj vám za mm, veľmi dobrú organizáciu a prípravu. Myslím si, že to bolo v skutku užitočné. Samozrejme, mali sme viaceré diskusí, pokiaľ ide o potreby, potreby do budúcnosti, potreby tohto projektu do budúcnosti Hovorili sme o otázkach kontroly, pretože išlo o spoločnú delegáciu výboru pre e, rozpočet a kontrolu za rozpočtom. Myslím si, že sme získali lepšiu predstavu o tom, čo sa tam deje, i keď možno, že nie je 100%. Jedna záležitosť, ktorá sa týka celého projektu a to ma naozaj e, veľmi e, e, ovplyvnilo. Nejde iba o nové technológie, ide o výskumný projekt. Nevieme, kedy sa dostavia výsledky, sú s tým spojené určité rizika a je tu aj nebezpečenstvo prekročenia nákladov. Nám to vysvetlili, že Samotný návrh v období e, rokov 2001 až 2006 sa zmenil e, priamo na tvári miesta sa dajú lepšie odhadnúť e, pravdepodobné náklady. Je tiež prekvapujúce, čo znamená samotná štruktúra projektu ITER z hľadiska možnosti riadenia projektu. Ide o viac e, národný projekt. Okrem Európskej únie je tam 6 ďalších e, účastníkov. Spojené štáty, Rusko, Čína, India, Južná Korea. Neviem, e, či som niekoho nevynechal. Áno, je tam aj Japonsko. To znamená, že e, v niektorých prípadoch riadenie tak veľkého podniku môže byť komplikované. Takisto aj niektoré účastníci e, e, vkladajú svoje prostriedky v naturálnej forme, čiže nejaké stroje poskytujú a s tým môžu byť spojené určité komplikácie. Za každým pri, takom medzinárodných, pri takých medzinárodných projektoch mm, e, sú tu určité e, mm, trece plochy. Nie je všetko jednoznačné. Ale čo sme zistili na základe oficiálnych, ale aj neoficiálnych diskusí, ktoré niekedy mimochodom boli veľmi zaujímavé. E, zistili sme, že došlo k obrovským zmenám e, predovšetkým v oblasti riadenia projektu. Myslím si, že teraz organizácia projektu je už e, solidnejšia, zohľadňujú sa politické aspekty, teda politické aspekty sa e, dali do pozadia skôr. Venujú sa sa vecnej stránke. A e, samotný e, výkop už je urobený. E, e, stavia sa samotná budova. Videli sme e, aj francúzsky e, objekt v blízkosti e, Kadarašu. Je to veľmi užitočná zhoda okolností, pretože tam sú obrovské mm, vedomosti a znalosti v oblasti jadrovej syntézy a aj štepenie. A preto e, e, odpoveď na otázku, prečo e, sa ako lokalita zvolil práve Kaderáš. Tam už existuje správna, vhodná infraštruktúra pre samotný podnik, pre projekt. Pokiaľ ide o samotný projekt, rozpočet, prepačte, je tu obdobie 2012 až 2013, o tom sa práve teraz diskutuje s Remerom, a potom je tu viacročný rámec, a rada prislúbila 6,6 miliard eur. Tak sa teraz odhadujú potreby. IDER, ITER, prepačte, e, vyzval, aby nad ramec tejto čiastky sa e, vytvorila ešte rezerva vo výške 600 miliónov eur a treba povedať, že vzhľadom na pánujúcu e, neistotu to zrejme nie je až taký zlý nápad, ale rada to strhla. Samozrejme, treba e, uvažovať o tejto čiastke 6,6 e, miliard v rámci našej diskusí s výhľadom do roku 2020. Ale je tu aj čiastka 1,4 miliardy eur, to sa znižilo na 1,3 miliardy na rok 2012 až 13. Človek nadobudol dojem, že e, e, vedúci predstavitelia ITER e, boli dosť rozhorčení tým, že potom, ako dokázali ušetriť 100 miliónov eur, rada povedala, že títo prostriedky nepotrebujete a znižili im, urobili im škrty. Mhm. Samozrejme, to neprispelo k dobrej nálade. Potom, ako ste e, vedeli zistiť určité úspory, e, rada vám okamžite tieto peniaze zobrala. No, v súčasnosti sa tam veľmi veľa robí a očakáva sa, že sa zmeste do 1,3 miliardy eur. čo uviedla komisie. Komisia nás vyzvala, aby sme e, čím skôr našli riešenie. Komisia e, povedala, že by bolo najlepšie, keby sme e, riešenie našli ešte do tohto leta. Povedali sme im, že to nebude jednoduché, E, taktiež sme vysvetlili, že to sa zastavilo nie preto, že Európsky parlament je proti samotnému projektu ako takému, nie preto, že e, e, neuznávame, že 1,3 miliardy bude potrebná, ale je to tým, že prebiehajú stále diskusie medzi parlamentom a radou v otázke flexibility. Prečo prišla táto výzva hľadať riešenie? a nájsť riešenie ešte pred e, letnými prázdninami. Totiž, ak nebudeme mať e, jasnú istotu, že od 1.1.2012 tieto prostriedky najvyššie prídu, potom v prípade projektu JET v, v Spojenom kráľovstve bude treba poslať listy e, ľuďom, ktorí sa podievajú týmto projektom JET e, a oznámiť že je možné, že od 1.1. E, budú prepustení. Takto vyplýva údajne z legislatívy Spojeného kráľovstva. A samozrejme môžeme im napísať, že nemyslíme si, že vás budeme musieť prepustiť, ale predsa len sme povinni vás upozorniť je e, e, e, jasné, že, že odborníci, ktorí dostanú takéto upozornenie, budú hľadať alternatívy a istejšie riešenie. A preto komisia nás dôrazne vyzvala, aby sme čím skôr našli riešenie. Nie pre Kaderaš, ale s prihľadnutím na projekt JET, ktorý je súčasťou e, celkového projektu. I ide o projekt JET v Spojenom kráľovstve. Čiže to boli e, tie e, výzvy, ktoré sa nám dostali. Je tu ešte spoločné rozhodnutie našej delegácie rozsahom jednu, jedna strana. Tam uvádzame naše úvahy o projekte ITER. Neviem, či by nebolo možné rozdať e, tento materiál, to by som verejne odporúčala. Sú tam uvedené aj podmienky e, e, zo strany výboru pre rozpočet a rozpočtovú kontrolu. A myslíme, že by bolo rozumné naozaj vyčleniť tieto prostriedky najvyššie. Ďakujem, pán predseda. Merci, Anne. E, ďakujem, An. Pokiaľ ide o písomné závery z tejto misie, um, tento dokument bude e, k dispozícii až zajtra do poludnia. Boli tam prítomní aj ďalší poslanci. Chcú sa takisto k tomu vyjadriť? Nech sa páči. Inge Gressler. Hm, takže eh, hm, chcel by som ešte povedať niekoľko slov v zmysle eh, zo strany hm, výboru pre kontrolu rozpočtu. Napríklad nariadenie o ITER eh, sa neprihľadala na tú skutočnosť, že vnútorné audit komisie má kompetencii aj v prípade ITER-u Je to niečo, čo vypadá z článku 280 Takže pre nás je jasné, že vnútorný audit komisie musí byť v tejto veci e, kompetentný a to sa musí pripustiť, to e, si e, musíme vysvetliť, to musí byť jednoznačné a to musí byť súčasťou balíčka predtým, ako urobíme definitívne rozhodnutie. Ďakujem. Merci Inge. Ďakujem, pán Geier. Chcel by som ešte doplniť niekoľko bodov k tomu, čo povedali kolegovia? Veľmi sme sa snažili e, zistiť, aké sú prípadne ďalšie rizika pre rozpočet. A niektor- s niektorými s nimi e, sme neratali, ale e, mali by sme si uvedomiť, že skôr či neskôr môžu vyvstať. A jasne sa o tom hovorilo v delegácii prvý bod – spočíva v tom, že máme tu e, viaceré e, medzinárodných partnerov, ktorí e, v naturáliach vstupujú do tohto projektu, dávajú stroje, zariadenia. Mm. Avšak nie je jasné, že môžeme očakávať doča- včasné dodanie týchto zariadení z Japonska pretože určité výrobné zariadenia v Japonsku, ktoré mali vyrábať to pre ITER, boli dotknuté zemetrasením. Aj samotné zemetrasenie e, e, zohralo e, veľmi dôležitú úlohu, pretože aj zariadenia ITER tiež podliehajú zaťažkovacím skúškam. A nie je jasné, či po ukončenie týchto e, skúšiek e, to bude možné schváliť pri ďalšej zariadenie, pretože e, v provincii Provence nie sú žiadne seismicky isté oblasti a bolo by zaujímavé napríklad zistiť, že v Európe sú uh, dve lokality, ktoré sa uh, skúmali z hľadiska umiestnenia uh, ITER a seismická záležitosť tam nezohľadňovala. Takisto aj otázky ceny surovín. Všetky títo odhady um, ceny surovín nie sú isté. A preto táto rezerva 600 miliónov eh, by eh, mohla byť eh, vhodná, nebola však schválená a v súčasnosti riadenie sa snaží urobiť určité úspory v prípade, že dôjde k nejakým nárastom cien. Ďalší bod – Naša delegácia e, sme bola svetkom e, veľmi e, silných protestov priamo na mieste proti projektu ITER. Myslím si, že to bolo vidieť. Myslím si, že keď, keď niekto používa megafón, dá sa to vnímať. V každom prípade vo Francúzsku nemôžu povedať, že neexistujú žiadne protesty proti jadrovým zariadeniam, ale treba mať na zreteli, že je tu možnosť e, e, nejakých prieťahov v dôsledku určitých žalob pred súdom. A v prípade e, jednoročného oneskorenia cena projektov sa zvýši o 100 miliónov. Z hľadiska kontroly Treba povedať, že je to mimoriadne komplikovaná e, štruktúra riadenia projektu ITER. Je tu naozaj e, problém správy riadenia a to má dopady pre náklady. Myslím si, že tu sú aj e, pevné, aj meké dôvody e, na to, aby sme rátali so zvýšením, navýšením ceny. Teraz diskutujeme o sume 1,3 miliardy, ale nemusí to byť definitívna čiastka. Musíme v rámci našej diskusii e, si uvedomiť, že existujú ďalšie potenciálne možnosti zvýšenia týchto nákladov. Merci, mon cher collègue. Ďakujem. Monika Holmajer. Chcela som vrhnúť trošku aj iné svetlo na prácu tejto delegácie. Musím povedať v prvom rade, že ja som nevnímala tak tieto protesty, pretože to bola malá skupina, ale bola naozaj veľmi hlasná. Boli dobre vybavení a mali obrovské megafóny a jednoducho kričali. atomové reaktory a jadrovú fúziu dali dohromady do jedného vreca a pre nich to bolo všetko jedno, pritom tu ide o dve odlišné veci. Bolo úplne jasné, že snahy vedenia o zmeny, snahy vedenia o zlepšenie e, vedenia boli spoznateľné a po druhé Samozrejme, keď sa zmenili špičky, e, treba urobiť aj určité zmeny aj v manšaftoch, ktoré e, fungujú, pretože nestačí iba e, zmeniť ten vrchol, treba zmeniť aj celý proces a jednoducho v tej fáze sa momentálne nachádzajú. Tu vo výbore pre rozpočet nesmieme očakávať, že pri výskumnom projekte zabezpečíme dlhodobú bezpečnosť a istotu v nákladoch. To, čo sa tam uvádzalo, to bolo myslené na nasledujúcich 5 rokov. Tam máme určitú istotu. Ale pokiaľ ide o ďalších 10-20 rokov a vývoj jadrovej fúzie alebo štiepenia jadra, eh, tak eh, tam bude dochádzať k ďalšiemu vývoju a k ďalšiemu vývoju a takisto nevieme, čo sa stane o 50 rokov, 70 rokov, tedy sa určite bude dať už využívať eh, jadrová fúzia. Veda pokročí tak ďaleko, že eh, tie zmeny sú dnes nepredstaviteľné. Myslím si, že je naozaj eh, potrebné kontrolovať to, čo máme v priemysle. E, jednoducho, e, mali by sme kontrolovať to, čo sa deje, aby sme vedeli, čo je plán a čo sa naozaj urobilo. Či sa rovnomerne postupuje podľa plánu, čo sa podarilo dosiahnuť, čo sa nepodarilo dosiahnuť. A pravidelne by sme mali o tom dostávať správu. Tento audit by nemal byť iba audit pre samotný audit, ale naozaj by sme mali kontrolovať, regulovať náklady a takisto by sme mali e, kontrolovať realizáciu plánov a mali by sme mať aj možnosť konkrétne hovoriť e, s tými, ktorí sú zodpovední za plnenie plánu, aby sme vedeli, prečo sa plán plní alebo neplní Takisto za nás som chcela povedať, že by sme nemali váhať príliš dlho, pretože sú tu aj iné veci, ktoré sú rozbehnuté. A je to rozbehnuté možno takým spôsobom, s akým nesúhlasíme. Čínenia napríklad eh, majú svoje konštrukcie, ktoré sú možno aj v oblasti eh, vedy a vývoja trošku nebezpečné. Američania tiež idú svojou cestou a z toho dôvodu musím povedať, že Európania musia byť tiež schopné ukázať, že sme schopní rozbehnúť takýto projekt e, a dať dohromady prostriedky, ktoré pre 27 členských štátov e, sú síce pomerne veľké, ale predsa v konečnom dôsledku nie až také veľké, aby sme ich nemohli odsúhlasiť. Dosť veľa sa realizuje a mali by sme aj plánovať personálne otázky, pretože Frank Brisko môže byť k dispozícii iba určitý čas. Možno eh, by sme mu mohli predlžiť jeho zmluvu na ďalší rok. A už teraz by sme podľa mňa mali rozmýšľať eh, nad tým, aké zmeny bude treba urobiť a čo všetko bude súčasťou tohto procesu zmeny. Eh, Jan Mulder. Uh, Jan Mulder. Ďakujem veľmi pekne. Aj ja som sa uh, zúčastnil tejto delegácie, ale budem stručný, súhlasím s väčšinou vecí, ktoré sa povedali. Je tu ale jedna pripomienka. Myslím si, že tu nemáme veľmi na výber, čo môžeme urobiť. Ak neposkytneme finančné prostriedky, musím povedať, že pokuty budú omnoho vyššie, než to, čo musíme zaplatiť. Takže netreba to oneskorovať, netreba to zdržiavať, mali by sme to zaplatiť čo najrychlejšie. Pokiaľ ide o energiu, musíme preskúmať všetko. Fúzia, jadrová fúzia je stále atraktívna. Nemusíme byť však príliš optimistický, pokiaľ ide o výsledky, pretože môže potrvať ešte ďalších 340 rokov, kým dostaneme výsledky. A to znamená, že tie výsledky môžu priniesť zo svoje určité prekvapenia. V krátkodobom výhľade tie prekvapenia budú, že budeme musieť robiť zaťažové skúšky vzhľadom na to, čo sa stalo v Japonsku a takisto bude treba urobiť dopadovú štúdiu. Ešte stále treba skúmať vplyv na životné prostredie. A toto je opäť ďalšia rozpočtová požiadavka a v nasledujúcich rokoch by sme podľa mňa mali odsúhlasiť a schváliť požadované finančné prostriedky. Ďakujem. Remercie, Ďakujem, pán Lavia. Ďakujem, pán predseda. Ja plne zdieľam to, čo povedal kolega, ale dovolte mi k tomu dať eh, ešte osobnú poznámku. Vieme, že je veľmi ťažké robiť prognózy výskumného projektu, predovšetkým pokiaľ ide o dlhodobý projekt a je veľmi ťažké vopred povedať, aké budú finančné záväzky v priebehu dlhého obdobia, aj pokiaľ sa zmení e, systém určovania nákladov, tak je jasné, že pokiaľ ide o tento projekt, e, môže tu dôjsť vzhľadom na jeho trvanie nie, aj s tým prekvapeniam. My tu hovoríme už celý minulý rok o s tým súvisiacich otázkach, lebo koncom minulého roka, keď sa hovorilo o potrebe flexibility financovania projektu ITER, tak e, suma 1,4 miliardy eur, ktorá sa znížila na 1,3 miliardy eur, to v podstate e, oproti, toto bola suma, ktorá bola stanovená v čase, keď bol projekt dohodnutý a v roku 2006 sa projekt e, umiestnil v Kadaraše a už v tom čase bolo potrebné robiť zmeny v pláne a záťažový text ktorý sa má konať budúci rok, s vysokou pravdepodobnosťou e, určí potrebu ďalších úprav, čo si môže vyžiadať, vyžiadať veľké zmeny aj vo finančnom programovaní. A najmä, keď ide o takéto mnohoročné projekty, je potrebné očakávať výkyvy či zmeny v e, finančných záväzkov čo je úplne samozrejme v prípade takéhoto projektu. Čiže ja si myslím, že my budeme ešte dlho hovoriť o tomto projekte, než celú záležitosť uzavrieme, ale nie je tu iba o finančné plánovanie. E, treba počkať aj na výsledky, aké tento projekt prinesie. Pardon Que... E, ďakujem. Konštatujem, že členovia delegácie, ktorí navštívili túto lokalitu, dobre pracovali, priniesli veľa informácií. Ja som e, nebol členom tejto delegácie zámerne, pretože ide o, kraj, o projekt, ktorý sa realizuje v mojej krajine a preto som nechcel byť nepriamo obvinený z toho, že e, mám e, zaujatý úsudok a preto som e, e, bol rád, že delegáciu tvorili predstavitelia viacerých skupín a podobne. Ja dal som pozor, aby ste mali možnosť sa priamo na mieste stretnúť s tými najpovolanejšími osobami zodpovednými za projekt, ako aj za administratívne riadenie projektu. Boli to osoby, ktoré sa pred niekoľkými eh, mesiacmi vymenili, v podstate boli novo vymenované a my sme e, robili ich vypočutie aj pred našim výborom. A my ako, e, samozrejme, ako demokratická krajina, Francúzsko e, nie je ušetrené prejavov, ktoré možno niekedy vyzerajú byť nepriateľské, ale ako mnohí z vás e, povedali, my e, hovoríme o e, projekte základného výskumu v oblasti, ktorá je úplne nová a z toho dôvodu nie je možné mať e, pod kontrolou všetky výdavky a to presným spôsobom. V dejinách vedy neexistuje žiadny príklad, kedy by sa veľký projekt zmestil do pôvodne predpokladaného rozpočtu. A samozrejme nie je možné a ani v tomto prípade nebolo možné vopred určiť, aký bude rozpočet ešte skôr, než sa vedelo, kde sa bude projekt realizovať. V každom prípade sme všetci vedeli, že dôjde k navýšeniu nákladov, ale eh, je eh, ale komisia eh, pracovala, teda výbor v tomto smere už pracoval veľmi veľa a hovorilo sa tu o jednotlivých nákladoch, ktoré sú spojené s realizáciou a hlavne s riadením e, tohto projektu. A s týmto samozrejme súviseli isté e, náklady či navýšenie nákladov. To súvisí s administratívou projektu, ale e, navýšenie nákladov treba očakávať aj v súvislosti s vedeckou stránkou projektu. Ide o projekt, ktorý tu už existuje viacero rokov rokov. Ide o zariadenie, ktoré sa buduje na francúzsko-švajčiarskej hranici v blízkosti Ženevy. Ide tu o veľmi veľké zariadenie, ktoré ide o prstenec, ktorý má um, priemer uh, až 20 kilometrov a je to obrovský projekt pre nás ako politických eh, predstaviteľov, volených predstaviteľov, ktorí majú na starosti rozpočtové otázky, problém spočíva v tom, že my žiaľ pracujeme v inom časovom rámci. Pokiaľ ide o takýto veľký vedecký projekt, eh, tento sa um, predpokladá na niekoľko desaťročí, ale my samozrejme máme eh, ako poslanci tento priestor štvorročný a médiá to majú tento priestor len niekoľko hodinový. A preto je Samozrejme ten čas vedecký, čas e, politický, čas e, ved, e, politický, vedecký a mediálny sa líši. Vieme, že to, čo sa udialo v Japonsku, má dosah na všetky projekty v jadrovej oblasti. A my musíme dbať na to, aby sa reakcie neobmedzovali len na reakcie tohto typu, pretože to je emocionálna reakcia, alebo čiastková reakcia, ale my ju musíme doplniť o e, finančnú a e, vedeckú analýzu, ktorá vyústi do politického rozhodnutia. A myslím si, že z tohto hľadiska táto misia splnila svoj účel. Ako to spomenuli viacerí z vás, Teraz bude potrebné e, spresniť, aké opatrenia sa majú prijať. E, je to pomerne naliehavá otázka. Ide o medzinárodný viacštátny projekt. My sme iba jedným z partnerov a to je jeden z dôvodov, prečo musíme konať rýchlo, ale druhým dôvodom je to, pokiaľ sa e, nepríjme e, včasné rozhodnutie, tak z hľadiska pracovníkov, ktorí sú zapojení do tohto projektu, e, a spolupracujúcej organizácii, ako je JET v Spojenom kráľovstve tak e, to e, sú veci, kde sme my, e, kde my pracujeme už dlhé roky, lebo ja si spomínam, že tento jet sme my začali financovať pred 20 rokmi, keď som ja začal pôsobiť v parlamente. A pán spravodajca, po tejto výmene názorov by sme vás teraz poprosili o vaše na závery. Skôr ako poviem niečo k tomu, čo sa tu povedalo, Chcel by som vedieť, eh, pán, eh, pánom predsedom, aký je teraz stav rokovaní. Mohli by ste nám prosím povedať, pani, aký je harmonogram, ktorý predpokladá rada? Eh, veľmi stručne, my sme ešte v, v rozpočtovom výbore o tejto otázke nehovorili. Rozhodnutie by malo byť prijaté v nadchádzajúcich týždňoch. but if it's coming in the uh, ale keď sa o tom bude hovoriť v nasledujúcich týždňoch, ale ešte pred letnými prázdninami, tak prosím vás, nezačínajte koncom júna, pretože e, tam bude iba obmedzený čas na dosiahnutie politické rozpočtovej dohody, pretože skutočné rokovanie nebudú možné pod takým časovým tlakom a neakceptujem, že v tomto prípade e, parlament obvinia na verejnosti, že my sme tí, ktorí to všetko zavinili a že sme nekonali zodpovedne a že všetko iba zdržiavame. Takže potrebujeme určité signály od vás a bolo by naozaj skvelé, e, keby sme dostali určitý časový harmonogram a keby sme vedeli, ako tá ďalšia časť nášho rozpočtového orgánu chce postupovať. My sa musíme dohodnúť predsa na časovom harmonograme. A vy viete, kedy máme plenárne zasadnutie a kedy sa stretáva náš výbor pre rozpočet. No už povedal som to, čo som musel a teraz eh, môžem na základe toho, čo nám povedali delegácie, čo doplnili kolegovia a na základe jednotlivých pripomienok Môžem teda vychádzať z toho, že väčšina vidí, nakoľko správny a nakoľko nevyhnutný je tento projekt. Väčšina ho podporuje, podporuje aj jeho medzinárodný aspekt, ktorý zohráva veľkú úlohu. Nuž ale, keď sa pozriem na závery delegácie, musím povedať, že okrem otázky financovania a okrem revízneho návrhu, ktorý predložila e, komisia, v zásade sú tu otázky, ako vyzerá spolupráca s kolegami z výboru ITER, e, pokiaľ ide o prerozdelenie e, rámcového programu, 7. rámcového programu a pokiaľ ide o využitie Eh, manevrovacieho priestoru z iných kategórií. Tam sú určité záväzky, eh, ktoré sa eh, týkajú normálnej rozpočtovej procedúry a postupu a viete, že keď sa blížime ku koncu finančného obdobia sú tu určité problémy, ktoré treba vždy doriešiť, ale to si musíme sadnúť tu vo výbore a doriešiť. No a E, takisto to musíme doriešiť pri rokovaniach s radou a komisiou. E, keď hovoríme o revízii, e, musíme zohľadniť aj hodnotenie rizik, bezpečnostné záruky, o ktorých hovorili kolegovia. To všetko treba zohľadniť. Napríklad kolega Gajer menoval témy, ktoré sú vedené aj v správe delegácie a objavujú sa tam určité body, ktoré si vyžadujú určitú dohodu v rámci nášho výboru. Pretože potrebujeme mať aj túto v parlamente určitú istotu, pokiaľ ide o, o ďalší plán, o ktorom hovoríme. Toto všetko sú témy, o ktorých sa hovorilo v správe napríklad e, znova opakuje potrebu e, odsúhlasiť priority, pokiaľ ide o, o budúce záväzky a tak ďalej. Takže rada a komisia sa musia tiež zapojiť do tohto rozhodovania, pretože peniaze nebudú plynúť len tak treba jednoducho zohľadniť aj pokrok, ktorý sa už dosiahol, o ktorom hovorili kolegovia. Pretože v budúcnosti chceme byť na tej bezpečnej strane a preto na základe správy, ktorú sme si dnes vypočuli, budeme v budúcnosti intenzívne pracovať, aby sme na tej bezpečnej strane naozaj boli. Ďakujem. Bien, merci, Donc, euh, Ďakujem, pán spravodajca. E, takže všetci ste urobili svoju prácu, aj vrátanie potreby informovania a pokiaľ ide o výbor pre priemysel a výskum, e, predpokladám teda, že rada preštuduje návrh, ktorý predloží Európska komisia. Predpokladám, že sa to udeje veľmi rýchlo. A ako povedal pán spravodajca, máme tu istý problém s časovým rámcom. Ja tu nechcem skrývať svoje znepokojenie e, skutočne e, bolo povedané, že dejiny sa neopakujú, ale e, niekedy e, koktá tá história. A e, Minu, pokiaľ ide o projekt e, medziinštitucionálnej dohody o financovaní ITER, tento bol predložený v júli minulého roka a mal byť súčasťou negociačného balíčka. Pierre Percarin, ktorý bol v tom čase e, predsedom rozpočtového výboru rady, je tu medzi nami. E, tešíme sa tomu a ceníme ceníme si aj úsilie, ktoré urobil, aby nám pomohol s cieľom prijať tento balíček, lebo bez neho by sme to asi nedokázali. Lenže teraz sa ocitáme pred návrhom financovania ITERu, ktorá je veľmi podobná tomuto balíčku s tým, že e, tie prostriedky, ktoré neboli vyčerpané v roku 2010, sa medzičasom niekde stratili a Osobne ja nemám veľmi dobrý pocit z toho, čo sa dialo minulý rok, ale to je skutočne len osobná poznámka. V každom prípade si myslím, že musíme si dávať veľký pozor, pretože máme pred sebou e, sériu e, rozhodnutí, ktoré budeme musieť urobiť od teraz do konca roka, v rámci čoho sa má e, udiať aj veľmi komplikované rokovanie a pokiaľ ide o opravné, návrhy opravného rozpočtu na rok 2011, to je jeden predmet rokovania, návrh rozpočtu na rok 2012, projekt ITER a prezentácia a začiatok rokovaní o budúcom viacročnom finančnom rámci e, k čomu sa bude musieť parlament vyjadriť a potom sa bude hovoriť aj o e, vlastných zdrojoch. Takže je potrebné, aby sme vyvinuli úsilie, aby v rámci každého z týchto rokovaní boli, bolo možné prijať e, dobré rozhodnutie, čo znamená, že je potrebné zabezpečiť, aby tie rokovania prebiehali dobre a keď e, budeme, e, a myslím si, že skutočne je veľmi ťažké toto všetko dať do vzájomných súvislostí, Našťastie máme veľmi schopných e, spravodajcov a veríme, že aj e, že sa zabezpečí dostatok e, potrebných informácií. Ďakujem pekne za túto diskusiu. Prechádzame k bodu 12. Je to um, správa, uh, ktorá, eh, kde je gestorským výborom výbor EKON a ide o Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík. A spravodajcom je pán Šurian a je dôležité, aby sa v tejto súvislosti uviedlo, v akej forme a v ktorej chvíli bude možné uh, E, využiť e, európsky rozpočet na tento účel. Laslo. Ďakujem pekne, pán predseda. V spravodaji Common News sme poskytli harmonogram e, našich predstav Nechcem opakovať to, čo je tu napísané, ale medzi dvomi e, výbormi môže dôjsť k určitým problémom. To znamená, že by sme e, spôsobili e, sami sebe problémy bez toho, aby sa do toho angažovala rada. Tento harmonogram je pomerne ambiciózny pretože by sme boli radi, keby samotné znenie bolo už pripravené do júna, a aby koncom júna sa o tomto znení mohlo hlasovať. Nazdávam sa, že tento harmonogram je realistický. Výbor Ekon už e, e mal diskusie o svojom návrhu znenia Avšak rokovania v tomto výbore pokračujú. Bol by som rád, keby sme 14. a 15. júna usporiadali svoje vlastné diskusie, teda v čase, keď už budeme vedieť, budeme poznať výsledky rozpravy vo výbore Ekon. Druhá vec, ktorú by som rád uviedol, spočíva v tom, že do určitej miery naša úloha e, spočíva v tom, aby sme našli e, schodnú cestu pre e, naše stanovisko. A myslím si, že podmienky dospejú na to iba koncom júna. To znamená, že som pripravený aj na tú možnosť, že vás budem e, musieť požiadať, aby ste mi neskôr umožnili doplniť do e, tohto textu výsledky neskorších diskusí. Chcel by som požiadať členov e, nášho výboru, aby ste sa prípadne podelili o svoje námety čo sa týka prípadných e, ústnych pozmeňujúcich návrhov a takéto návrhy považujete za potrebné. A teraz o tom, aký máme manevrovací priestor. Pripravujeme stanovisko e, k správe, e, teda k iniciatívnej správe, avšak výbor EKON už sa venoval otázke hospodárskeho riadenia a tá predbežná diskusia e, sa e, ukončila legislatívnym návrhom. To znamená, že teraz e, budeme musieť riešiť technické aspekty iniciatívnej správy. Vy by ste mohli opanovať, že je to v pôsobnosti výboru EKON. Avšak existujú určité dieliace e, čiary, ktoré vymedzujú náš manevrovací priestor. Myslím si, že e, potrebujeme e, nájsť určité miesto pre parlament v tomto procese európskeho semestra. A E, chceme vymedziť aj manevrovací priestor pre náš výbor. Mohli by ste dôvodiť, že náš výbor e, v tomto procese nemá žiadnu úlohu, pretože členské štáty e, predkladajú navzájom svoje návrhy rozpočtov s tým, aby zohľadnili požiadavky paktu e, stability a program EU 2020 e, a že toto všetko spadá do pôsobnosti rady. Ja tento názor nezdelám. Dovolím si vám pripomenúť, že výbor pre rozpočet e, usporadúva výročné schôzy e, s predstaviteľmi národných parlamentov a v budúcnosti európsky semester môže zohrávať e, dôležitú úlohu v rámci týchto diskusí. a budeme musieť e, zistiť, ako pristupovať k tejto problematike, či by sme mali E, naďalej pokračovať v neformálnych e, rozhovoroch, tak ako sme to robili doteraz, alebo e, musíme to inštitucionalizovať. To znamená, že netreba to zbytočne komplikovať. To znamená, že musíme sledovať interinstitucionálne dohody medzi všetkými tromi inštitúciami a preto E, e, chcel som povedať, že máme pomerne úzky manevrovací priestor. E, my sme zodpovední za rozpočet Európskej únii, aspoň z časti zodpovední spolu s radou. Pokiaľ ide o príjmovú časť rozpočtu Európskej únie a pokiaľ nedôjde k reforme príjmovej časti, a pokiaľ e, veľkosť rozpočtu bude závisiť e, e, od pripravenosti a ochoty členských štátov prispieť na tento rozpočet, musíme mať informáciu o národných rozpočtoch, musíme vedieť, aké príjmy a výdavky plánujú jednotlivé členské štáty vo svojich národných rozpočtoch. Dúfam, že komisia bude získavať informácie od členských štátov a bude pripravovať takéto hodnotenie. A takisto dúfam, že komisia e, e, sa podeli o svoje pripomienky a poznatky ohľadom na návrhov národných rozpočtov. To je, hádam, všetko, čo by som mohol uviesť v tomto okamihu ale e, rád e, si vypočujem e, vaše pripomienky a nezabúdajme, že vzhľadom na termíny potrebné na zabezpečenie prekladu mám k dispozícii zhruba týždeň na to, aby som pripravil prvý návrh svojho stanoviska a o ňom budeme diskutovať o tri týždne. A preto by som nechcel, aby e, vás tento prvý návrh stanoviska prekvapil. A práve preto e, budem pozorne počúvať e, vaše prípadné námety a pripomienky a budem sa snažiť zohľadniť tieto námety a pripomienky s tým, aby prvý návrh stanoviska ich zohľadňoval, ich zapracoval. V takom prípade nebude e, potrebné neskôr úpravať toto stanovisko a samotné znenie bude pomerne stručné a tým pádom dodržíme aj harmonogram. Ďakujem za túto možnosť viedriť sa. Naozaj neviem, o koľkých materiáloch teraz hovorím. Ja som prečítal 6 rôznych materiálov, 6 rôznych projektov a to sa veľmi rýchlo mení. E, Laslo spomenul e, stranu príjmov. Ak hovoríme iba o semestri, potom e, ide o získanie e, e, rozpočtov od členských štátov ex ante. A myslím si, že o, o tom sa zvedie veľký boj, aby členské štáty poskytli informácie pri tom, ako rozpočty budú schválené. Ale sú tu aj ďalšie materiály. A síce, ak niektoré členské štáty nebudú postupovať s prehľadnutím na E, pak stability musia e, e, urobiť depozit vo výške 0,5 HDP a to znamená, že to pôjde rovno do rozpočtu únie a ak sa im nepodarí vylepšiť situáciu viac ako 1,20 čiastku, tento depozit sa im odoberie ako pokuta. Ak je to naozaj tak, to znamená, že to ovplyvní rozpočet, pretože títo prostriedky sa nevrátia ostatným štátom a, a zda sa použijú spoločne, kolektívne. A mám iba jednu otázku na Lasloa Sur- Suriana. E, ty pripravuješ stanovisko, ktoré sa týka iba e, tohto semestra, alebo e, aj uvažuješ o ďalších návrhoch, ktoré menia aj príjmovú časť európskeho rozpočtu. Ďakujem. Ďakujem, milý kolega. Laslo zodpovie tvoju otázku. E, ešte niekoľko poznámok z mojej strany. Nouvelle procédure dite du Chcel by som v prvom rade pripomenúť, že nový postup európskeho semestra a spôsob, akým ho možno využiť na každoročné overovanie, e, uplatňovanie agendy programu 2020, to je téma, ku ktorej odznela výmena názorov s predstaviteľmi e, rozpočtových výborov národných parlamentov. Stalo sa tak 13. apríla tohto roka. Určite si spomínate, že je to že to proste, že asi pred e, mesiacom sme sa stretli s našimi partnermi z národných parlamentov na túto tému. Bolo tam e, prítomných 18 e, predstaviteľov národných parlamentov a všetky tieto parlamenty prejavili veľký záujem o spoluprácu v tejto oblasti. A ku koncu tohto spoločného stretnutia som navrhol, aby sme zostali v kontakte a aby sme v rámci Európskeho parlamentu vytvorili pozorovaciu bunku, ktorá by umožnila všetkým národným parlamentom si e, vo svojom rámci e, zorganizovať e, veci tak, aby, mohli, aby sa mohli zapojiť do tejto procedúry európskeho semestra a aby bolo možné overovať, akým spôsobom sa plnia body programu Európa 2020, tak aby sa E, úspešne završila e, stratégia Európa 2020 na rozdiel od Lisabonskej stratégie, ktorá bola zlyhaním. Čiže e, v podstate je potrebné zabezpečiť praktické spôsoby, ako každoročne overovať plnenie tejto agendy. V prípade Lisabonskej stratégie sa tak nerobilo a to bola chyba. Takže... Čiže my e, sa snažíme v rámci nášho výboru, e, e, teda mali by sme sa snažiť vypracovať stanovisko a navrhnúť obohatenie procedúry európskeho semestra. A povedal by som dokonca také dvojité obohatenie na teraz je táto procedúra obmedzená na politické ciele, ktoré sú samozrejme veľmi dôležité aj v súvislosti s verejným dlhom, ale nie je to jediný e, cieľ. Ide o to, aby sme sa uistili, že všetky členské štáty, predovšetkým tie, ktoré patria do eurozóny, ale aj ostatné, obnovili rovnováhu svojej, svojho rozpočtu, znížili dlh, aby um,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 rozpočtovým prahom, ktorý ustanovujú zmluvy. A pokiaľ ide o tento semester a s ním súvisiacú procedúru, tak e, ide predovšetkým o vzájomný dohľad a dohľad nad plnením e, e, hlavných politických cieľov, ktoré existujú už od masterskej zmluvy. My však vnášame dve inovácie či dve obohatenia. Poprvé, je potrebné Eh, otvoriť rozpočet. Musíme sa pozrieť na eh, obsah rozpočtu a nielen na saldo rozpočtu. Všetky členské štáty by mali urobiť potrebné úspory a znížiť platobné prostriedky, aby sa dospelo k rovnováhe s tým, aby bolo možné financovať budúce politiky potrebné na to, aby sa nám podarilo úspešne završiť program Európa 2020. To je prvý cieľ. Druhý cieľ E, prepojiť jednotlivé parlamenty, to znamená národné parlamenty a európske a zapojiť ich do tohto procesu. Náš výbor opakovane vo svojich uzneseniach, pozmenujúcich návrhu, verejných vyhláseniach opakovane zdôrazňoval, že táto myšlienka sa vyvíja. Od posledného zasadnutia Európskej rady, keď e, rada prijala závery o tzv. pakte Euro+, vtedy popri e, cieli návratu e, rozpočtovej rovnováhy sa pridal cieľ financovania agendy Európa 2020 Takže e, je potrebné, aby sme my e, pokročili ďalej aj v našom spôsobe uvažovania. A keď hovoríme o záveroch Európskej e, rady, tak je potrebné, aby sa tieto aj konkrétne realizovali a to od krajiny ku krajine. Náš kolega Laszlo Šurian vypracúva stanovisko a našim cieľom je docieliť, dosiahnuť úspech Európy 2020. My chceme v tomto smere stimulovať jednotlivé členské štáty a e, dosiahnuť, aby sa jednotlivé národné parlamenty aktívne zapojili do tejto agendy a do európskeho semestra sestra. My E, vychádzame z ponaučenia, že e, keď e, už spolupracujeme s národnými parlamentmi, tak je možné ich bližšie oboznámiť so špecifickými črtami európskeho rozpočtu, pretože sú tu veľmi veľké rozdiely oproti národným rozpočtom, pretože asi polovica, eh, asi polovica národného rozpočtu eh, predstavuje Um, proste sú tam rozdiely medzi investičnými nákladmi a nákladmi na um, personálne výdavky, pokiaľ ide o európsky rozpočet a národný rozpočet. Takže e, európsky rozpočet je v podstate 28. rozpočtom pri národných rozpočtoch a e, preto by národné parlamenty, keď e, hovoria o tom, že keď máme urobiť úspory, nech nám Európsky parlament ukáže príklad, tak sa musíme zamerať na obsah a musíme rovnako prísne plniť rozpočet, ako to vyžadujeme od e, národných e, parlamentov, od národných rozpočtov, ale e, toto je veľmi, z politického hľadiska veľmi dôležitá vec a naša spravodajka spravodajkynia na, pre rozpočet na rok 2012 Francesca Balcani e, predloží tento návrh uznesenia, o ktorom budeme zajtra hovoriť a hovorí sa v ňom, že e, rozpočet spoločenstva na rok 2012 by mal byť prijatý v duchu agendy Európa 2020 ale stanovisko k iniciatívnej správe EKON, ktorú pripravuje Laslo Šurian, takisto ide v tomto smere. Je to teda politický cieľ, ktorý je mimoriadne dôležitý pre náš výbor, ako aj pre úlohu parlamentu všeobecne. Takže ďakujem, pán spravodajca. Chceli by ste prípadne e, zodpovedať e, pánovi Godmanisovi? Dávam vám slovo a tým uzatváram túto výmenu názorov. Vážne pán predseda, e, počkal by som najprv na pripomienky ostatných kolegov, potom by bolo asi efektívnejšie, aby som reagoval spoločne na všetky tieto otázky a pripomienky na konci. Nikto iný sa mi tu neprihlásil slovo. Tehát ami azt illeti, hogy csak... Nos, pokiaľ ide o, o poznámku, či sa stanoviska týka iba samotného semestra, myslím si, že vzhľadom na názov stanoviska je to naozaj tak. A viaceré hľadiska, o ktorých e, hovoril pán predseda, samozrejme e, e s, majú dopad aj na ďalšiu problematiku, ale e, treba e, sa snažiť preba o seba disciplínu a snažiť sa e, vyhnúť sa e, konfliktom medzi posobnostiami dvoch výborov. V otázky prípadného narušenia paktu stability alebo prekročenia limitov, myslím si, že táto problematika nespadá do našej posobnosti. Ale treba e, mať e, takúto možnosť na zreteli s tým, aby sme pripravili e, príslušným spôsobom svoje predstavy a stanoviská. Budeme sa snažiť o primerané formulácie s tým, aby sme vypichli to, čo je pre nás najdôležitejšie, teda aby sme získali čo najviac informácií, bez toho, aby sme E, e, e, siahli na pôsobnosť členských štátov, Rade, komisie alebo výboru ECON. Myslím si, že sa nám podarí nájsť takýto modus vivendi, pretože je to základom našej práce. Pre nás je dôležité, aby sme pochopili podstatu situáciu i keď súhlasím s poznámkami pána predsedu, najmä s tým, že náš výbor e, zohráva veľmi dôležitú úlohu vo vzťahu k e, vzájomnému prepojeniu medzi e, rozpočtovou disciplínou a stratégiou 2020. Práve my sme sa vyjadrovali ešte na začiatku krízy v tom zmysli, že nesmieme byť krátko zráky a nesmieme obetovať európske projekty na oltár ehm, ehm, laxných rozpočtových postupov. Dovolím si pripomenúť, že v ostatných dňoch eh, došlo k neformálnemu stretnutiu ministrov zodpovedných pre rozvoj, ktoré sa konalo v Maďarsku a ministri sa jednotne viedrili v tom zmysle, že jediným možným zdrojom realizácie stratégie EU 2020 je e, politika súdržnosti. A toto sme opakovali ešte od roku 2010. Čiže sme určitým spôsobom boli iniciátormi, i keď e, nemôžeme e, zobrať na seba plnú zodpovednosť, lebo napokon ide o pôsobnosť výboru EKON. Náš výbor e, sa bude na tom podeliať, ale radi by sme ešte diskutovali o tejto správe. No, merci. Et donc... Comme vous l'avez bien précisé, et notamment pour répondre à notre collègue. Ďakujem, eh, ale eh, ako ste povedali, my nechceme zasahovať do pôsobnosti výboru ECON, a pokiaľ ide o sankcie, ktoré by bolo možné prijať voči členským štátom, tak treba eh, vychádzať naozaj z dohodnutých pravidel. Teraz prechádzame k bodu 13, kde odovzdáme odovzdávam slovo spravodajcovi pánovi Kocolinovi. E, oboznámi nás o stanovisku k Európskej platforme proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Ann Jensen však požiadala ešte predtým o slovo. Ann dostane slovo potom. Eh, ona eh, nahradza pána Haglunda eh, v dvoch správach, ale ešte predtým si vypočujem pána Kocolína. Ďakujem veľmi pekne, veľmi stručne. Chcel by som iba zdôraziť niekoľko kľúčových záležitostí, pokiaľ ide o tento návrh stanoviska. V prvom rade pokiaľ ide o plán do roku 2020, pokiaľ ide o chudobu a znižovanie rizika sociálneho vylúčenia, sociálnych problémov, potrebujeme väčší obsah. Pokiaľ ide o reformu rozpočtu, hovoríme o 7. iniciatíve stratégie do roku 2020 ktorá by nám mala pomôcť získať 800 miliónov eur do roku 2020. A všetky tieto iniciatívy sú zamerané čiastočne na e, boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. A v návrhu rozpočtu na rok 2020 Európska komisia počítala zhruba s 2 miliardami eur. To je zvýšenie o 3,3 toto je číslo, ktoré musíme riadne zhodnotiť. Hoci by sme chceli, aby e, nám komisia dala lepšie informácie a viac podrobností, e, pokiaľ ide o to, akým spôsobom sa rozdelia tieto finančné prostriedky. No tak či onak, je tu aj požiadavka na lepšiu koordináciu a synergiu a spojenie nástrojov, ktoré pomôžu určiť politiky, Európskej únie na boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Máme tu štrukturálne fondy, máme tu 7. rámcový program a tak ďalej. Pokiaľ ide o finančnú perspektívu, musím zdôrazniť, nakoľko dôležité sú štrukturálne fondy pri boji proti chudobe vo veľkých mestách a predmestiach Takisto je dôležité nájsť prostriedky a nástroje na boj proti chudobe a treba si stanoviť aj sumu na rok 2011 až 2012 e, tak aby sa vykompenzoval prevod týchto prostriedkov z roku 2010. Hovorí sa tu aj o tom, akú dôležitú úlohu zohráva Európsky fond pre utečencov. Súčasťou tejto veľmi dôležitej politiky je aj tento aspekt. A nakoniec posledný bod návrh stanoviska sa zaoberá lepšou koordináciou politík jednotlivých členských štátov. Tieto veľké politiky, ako je napríklad politika boja proti chudobe, sú mimoriadne dôležité pre členské štáty a preto e, treba urobiť väčší pokrok prostredníctvom európskeho semestra, alebo treba lepšie využiť dostupné nástroje, aby sa lepšie koordinovala politika boja proti chudobe v jednotlivých členských štátoch. Myslím si, že do polovice júna musíme mať eh, hotovú túto európsku platformu, aby sme v júli eh, mohli rozbehnúť prácu. Očividne si zrejme vypočujem vaše pripomienky, aby som mohol lepšie upraviť stanovisko a potom môžeme poslať toto stanovisko z nášho výboru. Ďakujem veľmi pekne. Toto je teda veľmi dôležitá téma. Uh, flagships. Možno povedať, že ide o uh, to vlajkovú loď, ktorú Európska komisia identifikovala v rámci stratégie Európa 2020 s cieľom znížiť počet e, osôb, ktorým, ktorým hrozí e, chudoba a sociálne vylúčenie v Európe o 20 miliónov. Je to naozaj veľmi citlivá e, otázka, ale v zásade správneho aj finančného hľadiska to spadá do pôsobnosti jednotlivých členských štátov. Nemožno však tak, e, aby sa Európa nezaujímala o situáciu osôb, ktoré majú, ktoré sa nachádzajú v, ťažkej, v e, ťažkom postavení. E, je to aj predmet e, našej správy z vlastnej iniciatívy a ako povedal pán spravodajca, je potrebné, aby sme na tom pracovali a aby sme do polovice júna boli schopní preskúmať prvý návrh stanoviska s tým, že to stanovisko spolu s pozmeňujúcimi návrhmi by malo byť prijaté 12. alebo 13. júla. Ehm, gestorský výbor, e, to znamená výbor pre zamestnanosť, e, by mal predložiť svoju správu v septembri. E, pán Kozlovský požiadal o slovo. Prepačte, nevidel som vás. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako tenevý spravodajca, som e, s veľkým záujmom oboznámil, som sa veľmi, s veľkým záujmom, prepačte, oboznámil s e, obsahom oznámenia e, komisie o tejto problematike. Myslím si, že sa oberá správnym smerom. Je veľmi dôležité najmä zvýšiť zamestnanosť mládeže. Situácia, pri ktorej každý piaty nemá zamestnanie a je ohrozený chudobou, je nepriateľná a e, ohrozuje konkurencieschopnosť Európskej únie. Myslím si, že mali by sme venovať osobitnú pozornosť prepačte, zamestnanosti e, osôb, e, vyššieho veku, čo je ďalšia skupina v spoločnosti, ktorá je obzvlášť ohrozená chudobou. Títo ľudia by mali mať možnosť aktívne sa zúčastňovať trhu práce, k tomu môžu prispieť inovačné technológie. Takisto, ak budeme e, financovať e, e, odbornú prípravu pre týchto ľudí z európskych fondov, mohli by sme veľmi efektívne pôsobiť proti tomuto problému. Myslím si, že v roku 2012 aj VEC bude ďalším stimulom na takéto aktivity. Ďalšia vec, ktorá sa nespomína v oznámení Európskej komisii, je podpora malých a stredných podnikov. Význam tohto odvetvia eh, v boji proti chudobe má, je obrovský, pretože vytvára minimálne 3 štvrtí 3 štvrtiny všetkých pracovných 3 štvrtiny všetkých pracovných miest v Európskej únii a umožňuje veľmi efektívne bojovať proti nezamestnanosti. E, dúfam, že e, Ehm, sa títo práce rozbehnú e, v rámci revízii zákona o malých a stredných e, podnikoch. Nazdávam sa však, že podpora malým a stredným podnikom sa mala stať dôležitou súčasťou diskusii o Európskej e, platformy boja proti chudobe a sociálnej exklúzii. Rád by som zdôraznil aj význam sociálneho hospodárstva práve e, e, vďaka tomu môžeme e, bojovať proti chudobe a zabezpečiť sociálnu inklúziu. Myslím si, že treba zdôrazniť aj úlohu dobrovoľníckej práce. Mnohé aktivity, ktoré sa hľadajú na činnosti dobrovoľníkov, predstavujú pilier boja proti sociálnej exklúzii, prispievajú k osobnému rozvoju, a Európsky rok e, dobrovoľníckej práce by mal byť ďalším stimulom e, e, a by mal poukázať na význam dobrovoľníckej práce. Chcel by som povedať, že vytvorenie tejto platformy nebude mať priamy dopad na rozpočet s výnimkou tých záväzkov, ktoré vyplývajú z realizácie stratégie Európska únie 2020. Napriek tomu mali by sme urobiť maximum, aby sme e, organizovali viaceré aktivity, aby sme e, sklbili e, boj proti chudobe s predstavou sociálnej solidarity. Európska komisia vo svojom oznámení navrhuje zvolať Európsky konvent Európskej platformy vrátane účasti zainteresovaných. A preto by som chcel uvieť, že prvý takýto konvent sa bude konať počas polského predsedníctva 17. a 18. októbra počas polského predsedníctva. Ďakujem pekne. Bien, merci, euh, chers collègues, de ces propositions concrètes. ďakujem, e, vážený kolega, za tieto konkrétne návrhy. E, e, ten váš príspevok bol veľmi bohatý. Pán Darden sa takisto prihlásil k tejto téme. Merci, président. Ďakujem, pán predseda. Ja som chcel povedať len toľko, že Ehm, mám to potešenie byť ehm, spravodajcom k tejto ehm, správe za gestorský výbor a chcel by som podporiť kolegov, ktorí eh, hovorili o obsahu tejto správy, eh, o ktorom sa bude hovoriť eh, o niekoľko dní vo výbore pre zamestnanosť. A tu by som chcel poukázať na dve veci, ktoré to boli spomenuté. A to je potreba vyznačiť rozpočtové linky, ktoré komisia používa použila na e, presadenie tejto platformy boja proti chudobe na jednej strane a na druhej strane druhý prvok, na ktorý poukázal spravodajca výboru a to je dôležitá úloha štrukturálnych fondov na pomoc e, predovšetkým v oblasti zamestnanosti a v boji proti e, chudobe pracujúcich či pracovníkov a európskych občanov. V rovnakom duchu by som chcel dodať, že aj fond prispôsobovania sa globalizácii by e, mal e, byť využitý, pretože aj tá, v tejto oblasti dochádza k e, prehobovaniu chudoby. Ďakujem. Merci, mon... Ďakujem, vážený kolega. Pokiaľ ide o mm, harmonogram, ak som to dobre pochopil, urýchlenie posúdite, pripravíte správu e, výboru e, pre zamestnanosť a 8. septembra by mal výbor pre zamestnanosť prijať túto správu, že e, prvá e, rozprava by sa mala konať e, v júni, mali by byť predložené pozmenujúce návrhy a skutočne v septembre by mala byť prijatá správa. Dobre, takže predpokladám, že vám budeme môcť byť užitoční a že budeme môcť prispieť istou pridanou hodnotou k vašim úvahám aj v rámci nášho zasadnutia 12. a 13. Eh, júla. Eh, takže eh, posledný termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 20. jún. Môžete na to použiť elektronický postup. Takže ešte raz môže sa použiť elektronický postup ktorý sa mi javí byť absolútne neodolateľný. Ďakujem e, za správu o tejto veľmi citlivej téme a verím, že sa nám podarí prispieť novými e, myšlienkami. Teraz e, netrpezlivo očakávame na vystúpenie Ani Jensenovej, ktorá bude hovoriť o dvoch témach Ehm, eh, ako viete, vo Fínsku sa konali eh, voľby pred nejakým časom, kde náš kolega pán Haglund zohráva veľmi dôležitú úlohu a eh, vzhľadom na to sme ochudobnení o niekoľkodňovú neprítomnosť pána Haglunda medzi nami, ale pani Jensen e, sa dobrovoľne prihlásila, že predstaví bod 14 a síce zelenú knihu o strategii, o spoločnej stratégii v oblasti výskumu tu máme návrh stanoviska, ktorý bol e, rozdaný a ja navrhujem, aby sme sa hneď zaoberali aj bodom 15, ku ktorému nemáme predbežne písomný text, ale ku ktorému sme už mali prvú výmenu názorov. Aniense, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. No, pokiaľ ide o tú prvú vec, o zelenú knihu, povedali ste správne, že už bola rozdaná, nachádza sa v angličtine a pozmeňujúci návrh, e, pardon, termín pre pozmeňujúce návrhy e, je polovica júna aby sme mali čas ešte prediskutovať potom e, toto stanovisko. Karol Haglund v tomto stanovisku vypichuje podporu pre zvýšené financovanie výskumu v ďalšom viacročnom rámci. A to samozrejme odzrkaduje aj úvahy vo výbore ŠUR a spomínajú sa tu aj veľké projekty ako ITER a Galileo. A opäť to odzrkadľuje diskusiu, ktorú sme viedli vo výbore ŠUR. Takže ide o to, aby tieto projekty nepohltili ďalšie menšie projekty, akým znova stupnú náklady. Potom sa tu zdôrazňuje zjednodušenie ako veľmi dôležitá priorita a samozrejme zjednodušenie aj hlavnou témou pani Gressler, keď sa hovorí o finančnom nariadení. A to sa bude odporúčať v stanovisku, teda aby sme mali ďalšie zjednodušenie a takisto sa bude hovoriť o tom, že by sme mali mať e, lepší prístup založený na dôvere a spolahlivosti. A mali by sme byť e, tolerantnejší e, k možnosti zlyhania. Bola tu silná reakcia z strany výskumnej komunity, pretože sa im zdalo, že celý tento projekt je veľmi byrokratický, neprimerane byrokratický. Takisto pán Haglund víta návrh komisie, pokiaľ ide o finančné nástroje, ale vyjadruje určité výhrady voči mekým úverom, ktoré sú niečím medzi úvermi a grantami ak je projekt úspešný, tieto finančné prostriedky treba vrátiť. V opačnom prípade si môžete ponechať tieto finančné prostriedky. E, takisto by chcel, aby sa jasne rozlišili úvery a dotácie alebo granty. No a nakoniec e, hovorí o otázke štrukturálnych fondov a kohezného fondu. Mali by sa navzájom doplňať a tieto fondy sú tu na to, aby pomohli krajinám vytvoriť výskumnú infraštruktúru. E, toto všetko by možno mohlo pomôcť povzbudiť tie členské štáty, ktoré e, zatiaľ veľmi slabo čerpajú finančné prostriedky e, z výskumných programov. Takže to by mohlo pomôcť pozdvihnúť tieto štáty na vyššiu úroveň. Takže máme tu štrukturálne e, fondy a rámcový program, ktoré treba vnímať ako navzájom sa doplňujúce možnosti. Toto všetko sa spomína v stanovisku pána Haglunda. Teraz, keby som prešla k bodu 15, to je rámcový program Európskeho spoločenstva pre atomovú energiu oblasti jadrového výskumu a odbornej prípravy a ide o aktivity v rokoch 2012 až 2013. Dalo by sa povedať, že to sa do určitej miery vzťahuje na to, o čom sme dnes už hovorili, keď sme hovorili o delegácii do Karadašu. Zatiaľ tu nemáme stanovisko, pretože ešte máme určitý čas. E, výbor ITRE ešte stále nerozhodol o svojom stanovisku ani harmonograme pre predloženie stanoviska, takže pán Haglu by chcel trošku počkať so svojim stanoviskom, že by to bolo niekedy v júni. Ale zameria sa na na hlavný legislatívny návrh, ktorý sa týka programu Euroatomu a nie iba na e, návrhy, ktoré sa týkajú priamých a nepriamých aktivít, pretože to sú veľmi technické návrhy. Takže pán Haglund sa domnievam, že tento výbor má jurisdikciu na úpravu e, celého návrhu legislatívy, vrátanie príloh a finančných výkazov, kde sa nachádzajú konkrétne čísla Niektorí právnici povedali, že to sa nedá, ale pán Haglund trvá na tom, že by sme mali byť schopní predložiť stanovisko k jednotlivým číslam. Keby sme neboli schopní, tak by to bolo absurdné. No a potom by chcel zamietnúť niektoré navrhnuté prerozdelenie prostriedkov z rámcového programu na roky 2012 až 2013 na dodatočné potreby pre ITRE. Pričom tých 100 miliónov by sa zobralo z roku 2012 a 360 miliónov z roku 2013, čo bolo v návrhu komisie. On by namiesto toho navrhol, aby sme využili e, to, čo zvýši e, z okruhu 5 e, Dá sa povedať, že program Euratom je vlastne akoby programom ITRE. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Áno, skutočne. E, Zmluvy obsahujú jednu zvláštnosť, že výskumné projekty Euratomu sa obmedzujú na 5 e, rokov. E, to platí, ale e, pre všeobecný výskum EU v iných oblastiach platia iné termíny. Teraz Erik Vogen. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcel by som sa venovať bodu 15 a budem naozaj veľmi stručný, vzhľadom na to, že už na poslednom zasadnutí sme si vymenili názory na túto tému. Uh, a myslím si, že rozpočet ITRE pokrýva väčšinu položiek, ktoré sa nachádza e, v tomto programe, takže nemáme veľa bodov e, k 15, ale zameral by som sa na bod 14, čo je vlastne financovanie výskumu a inovácií. E, chcem sa poďakovať pánovi spravodajci za jeho stanovisko a ďakujem pani Jensen za predloženie prezentáciu tohto stanoviska. Podporujem väčšinu návrhov pána spravodajca. Napríklad podporujem stanovisko, že hoci by tu malo byť nejaké prepojenie medzi štrukturálnymi fondami a výskumným financovaním, eh, myslím si, že eh, obidva tieto fondy by mali byť samostatné a keď si to myslí aj výbor pre regionálny rozvoj, tak súhlasím s nimi eh, potom e, by sme mali podporiť e, ľahší prístup k finančným prostriedkom pre výskum e, pre malé a stredne veľké podniky, pretože naozaj majú často problémy získať z Európskej únie finančné prostriedky na výskum, takže keď môžeme uľahčiť ich situáciu, tak by sme to mali urobiť a malo by sa to nachádzať aj v stanovisku z nášho výboru je tu však jedna vec, kde celkom e, nesúhlasím so spravodajcom a to, kde vyjadril určitú skeptiku a skepticizmus voči mekým úverom. Ja som napríklad vo Velse videl, ako sa používajú meké úvery eh, na vytvorenie veľkých efektov pre malé a stredne veľké podniky. Takže v tomto ohľade som skôr pozitívny. Takisto by som chcel vyjadriť určité obavy eh, týkajúce sa eh, vyššieho vzdelávania a inštitúcií vyššieho vzdelávania a výskumu. Uh, Ehm, musím povedať, že ehm, vedia urobiť určité prognozy ehm, budúceho vývoja, ale majú stále určité obavy. Mali by sme pozbudzovať výskumné inštitúcie, aby prišli s novými myšlienkami a preto musíme akceptovať aj určité prvky rizika, pretože tu je riziko pri dosahovaní výsledkov v oblasti výskumu Treba však aj dôverovať týmto inštitúciám. Mali by sme sa pozrieť na to, čo sa dá robiť v tomto ohľade. Takisto vítame tú myšlienku zjednodušenia, ale predsa len mám určité obavy, ktoré sa týkajú paušálnych sum a vôbec paušálnych výdavkov. Určite sa dajú používať tieto paušálne výdavky ale predsa mnohé inštitúcie vo Velse si myslia, že keby sa využívali takéto paušálne výdavky, nepokryjú všetky náklady. A mm, to by nemalo byť povinné, toto používanie týchto paušálnych e, náhrad alebo paušálnych výdavkov, ale malo by to byť ponechané v právomoci jednotlivých inštitúcií, aby sa rozhodli, či ich chcú alebo nechcú. Takisto musí byť e, veľmi opatrný v tom, odkiaľ prichádzajú tieto peniaze na financovanie veľkých projektov. Mali by sme zvýšiť e, finančné prostriedky e, pre výskum a inovácie v rozpočte Európskej únie. Myslím si, že to podporí každý, ale mali by sme byť veľmi opatrní v tom, odkiaľ prídu tieto finančné prostriedky. Nech to nie je na úkor nejakých dôležitých e, projektov. Áno, viac finančných prostriedkov pre inovácie a výskum, ale naozaj dávajme si pozor, odkiaľ prídu tieto finančné prostriedky. Merci, Ďakujem, pani Cavallo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. E, rád by som poďakovala e, pánovi spravodajcovi a e, súhlasím s viacerými vecami, ktoré sú v stanovisku, že naozaj potrebujeme jednoduchší, flexibilnejší systém s tým, aby administratíva bola úplne prepracovaná a štrukturálne fondy by sa mali použiť na e, budovanie a posilnenie kapacity a musí byť aj určitá komplementarita medzi oboma fondmi. Avšak v e, e, rámci program by mal podporiť trvalo udržateľný rast a hospodárskú súťaž, ale zároveň musí zabezpečiť aj excelentné výsledky, ako o tom hovorí spravodajca. Treba posilniť e, budovanie kapacity v oblasti inovácie a výskumu v celej Európe s tým, aby sme e, vedeli zistiť, kde sú e, takéto zárodky vynikajúcich výsledkov, aby sme zvýšili ich váhu. Plne súhlasím s tým, že treba venovať viac prostriedkov na výskum a vývoj a finančné e, e, prostriedky venované e, veľkým projektom by mali byť presne definované. I keď som trošku skeptickejšia voči tomu, že sa spomína využitie cenových signálov na viacerých miestach svojho stanoviska. Ceny treba samozrejme zohľadňovať, ale nesmieme e, e, e, cenami nahradiť bežný systém financovania projektov. Nesmieme pripustiť všeobecné použitia cien alebo poušálnych súm, Tento systém um, musí sa zakladať na jednoduchých pravidlách, na výsledkoch vedeckých výskumov, e, e, na výsledkoch práce výskumníkov, malých a stredných podnikov, s tým, aby e, sa všetky tie subjekty sa mohli zúčastniť ďalšieho výskumného programu. Ďakujem pekne, pani kolegyňa kolegyne eh, Gressler, ďakujem pekne. Chcel by som využiť túto príležitosť a eh, zaujať stanovisko k niekoľkým eh, bodom. Zelená kniha, myslím si, že naozaj si vyžadovala určite pozmenujúce návrhy. A my sme pribrali niektoré záležitosti, napríklad pokiaľ ide o poušalné personálne náklady alebo nejaký orgán, ktorý zabezpečuje dosiahnutie dohodu v prípade sporných otázok, e, kde sa ľudia e, sa snažia vyriešiť problémy e, a nepresúvajú ich. Taktiež už 5 rokov sa snažíme zabezpečiť harmonizáciu a dúfam, že komisia sa teraz Eh, uchopiť tejto príležitosti. Máme tu eh, šesť generálnych riaditeľov, ktoré má eh, pôsobnosť v oblasti vedecky, riadne výskumu. Každý má svoje požiadavky, formuláre a mm, myslím si, že toto treba odborať. Taktiež je dôležité, aby pracovníci ITRE by sa mohli podieľať na rozhodovanie ale mm, pokiaľ e, títo pravidla e, bez zmeny, nebude to dobré. A chceli by som vyzvať, aby sme aj túto oblasť prehlbili, rozšírili, aby sme tento program e, brali iba ako minimálny program, bez ohľadu na to, čo tu presadíme, pokiaľ e, to nebude e, na opačnej strane e, preukázané, že tieto poušalné čiastky sú oprávnené, myslím si, že použitie poušalných prostriedkov by nemala vyžadovať nejaké preukázanie. V prípade výrok auditov, to musí byť spätne ešte prepočítané a zdôvodnené pre e, príjemcov. A to spôsobuje e, veľkú nespokojnosť. Nechcel by som, aby e, tu došlo k nejakým nedorozumeniam. Naozaj chceli by sme bojovať za to, aby títo návrhy uzreli svetlo sveta. Mám dve pochybnosti. Myslím si, že legislatíva, ktorú máme, sa musí uplatňovať. Nie možno, aby komisia pristúpila na nejaké nezrovnalosti. Musíme stanoviť také pravidla, ktoré sa budú e, používať buď e, budeme mať menej legislatívy, alebo budeme to upravovať nejako pousadne, ale to, čo e, e, presadíme, sa musí aj uplatniť. Napríklad, ak sa zvyšuje miera chybovosti, to znamená, že dochádza k nejakým chybom pri aplikácii Proste pravidla, ktoré existujú, sa musia v skutku uplatňovať. Myslím si, že e, najlepšia cesta je e, správne uplatnenie e, európskeho práva. Keď budeme používať rovnaké nebudeme používať rovnaké pravidla v oblasti výskumu alebo e, e, e, ak budeme mať nerovnaké e, prístupy k podpore, to je nesprávne. Nemôžeme e, pripustiť, aby nám e, polnospodári hovorili, že s nami sa obchádza prísnejšie ako s ostatnými, ako to bolo počas ostatných 5 rokov. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Godmanis. Ďakujem. Pán predseda. Myslím si, že treba podporiť všetkých sedem e, e, bodov. Myslím si, že každý by to mal podporiť. Myslím si, že nie je tu nejaká e, vážna opozícia voči tomu, ale pokiaľ ide o výzvy, jedna vec nám tu ešte stále chýba. Otázka mm, využitie páky 5,5 Napríklad aj komisár e, Levandovský prislúbil zvyšne na budúci rok, ale ak sa pozrieme na platby s prehľadnutím na HDP členských štátov, uvidíme opačný e, trend. Bohužiaľ, v rámci úsporných opatrení e, mnohé štáty nezvyšujú e, výdavky na výskum a, výdu, výskum a E, vývoj e, s prelnutím na HDP, len Švedsko a Fínsko splňa e, príslušné kritérie. V priemere máme zhruba 1,6 HDP. V Nemecku je to niečo viac, ale tiež nedostatočne v roku 2010. Čo tu nám chýba? Ideme jedným smerom. Počnúť s rokom 2010 1999 sme vytvorili spoločné e, vedecké podmienky v Európe. A čo je tu e, napísané? Kohezie e, znamená spolufinancovanie a je tu určitá kvota. Každá krajina, ktorá má spolufinancovanie, dostáva, teda musí tam venovať 4 a v prípade 6. a 7. rámcového programu konkurencia je globálna No, obyčajne e, existujú určité konzorcie e, rôznych e, skupín krajín a je tu totálna globálna konkurencia. Vôbec to nie závisí podľa všetkého od percenta HDP v tom ktorom štáte. Neviem, ako by sme to správne sformulovali nie je možné požadovať e, niečo v oblasti spolofinancovania. Potom by to bolo iba jednoduchá kópia koheznej po, e, po, politiky, prepačte. Ale niečo nám tu chýba. Nemáme mechanizmus, aby sme tlačili na členské štáty, aby vylepšili svoje výsledky. Napríklad nejaká chudobnejšia krajina, ako napríklad moja, povie, nevadí, pôjdete pracovať niekde preč e, z Európy, máme iné problémy, musíme financovať dôchodky, nemáme prostriedky na vedu. A tým pádom umožníme krajinám e, povedať, dávame vám 10 miliard a robte s tým, bojujte s tým, ako e, chcete. Ale v našom stanovisku by sme mali predsa len nejakým spôsobom podchytiť E, voči ITRE, že treba vytvoriť nejaký mechanizmus a prinútiť členské štáty, aby sa zúčastnili spolufinancovania. Pretože niektoré krajiny e, mm, to neplatí. A niektorí veci musia prežiť medzi jednotlivými projektmi. A mnohé krajiny vôbec e, nefinancujú základný výskum. Myslím si, že to treba nejakým spôsobom sformulovať, aby sme požadovali od členských štátov, aby aspoň v nejakej forme v súlade s 7. programom e, zabezpečili spolufinancovanie. Ďakujem pekne, vážený kolega. Une des retombées possibles Jeden e, z možných dôsledkov e, účasti európskeho rozpočtu na tejto novej procedúre európskeho semestra, o ktorej sme hovorili aj v súvislosti so správou pána Šuriana, je, že členské štáty by si mali uvedomiť, že skutočne, ako ste na to poukázali, e, takmer všetky z nich sú ešte Eh, hlboko pod stanoveným eh, percentom výdavkov, ktoré by mali byť vyčlenené na účely výskumu vo výške 3 A rámcový eh, výskumný program predstavuje len 10 alebo až 15 celkových výdavkov na výskum v členských štátov, štátoch. Z toho vyplýva, že je možné zostať zoskupiť e, e, medzi jednotlivými členskými štátmi výskumné programy tak, aby to zodpovedalo aj rámcovému výskumnému programu. Malo by to samozrejme byť v súlade s jednotlivými politickými líniami, ale máme 8 e, miliard eur e, rozpočtu e, spoločenstva na e, tento účel, ale rozpočty členských štátov 8 až 10 krát prevyšujú túto sumu, čiže je tu veľký potenciál pre zoskupenie týchto prostriedkov, respektíve zoskupenie výskumných projektov. Myslím si, že toto je jedna z vecí, ktorú by sme mali v našej práci sledovať. Anne? Myslím si, že je to dôležité. Weimar niekoľko raz poukázal na to, že potrebujeme spoločnú cestovnú mapu, e, pretože inak e, budeme na seba navzájom hádzať zodpovednosť. Inak vám ďakujem veľmi pekne za vaše pripomienky a odovzdám pánovi Haglundovi. Ďakujem veľmi pekne. Donc. Pokiaľ ide o časový rámec, máme teraz písomný text, posledný termín na predkladanie pozmenujúcich a doplňujúcich návrhov, návrhov je 1 hodina popoludní 16. júna. 12. a 13. júla bude zasadať náš výbor a e, gestorský výbor ITRE by mal zasadať 30. augusta a 2. septembra by sa malo hlasovať e, v, e, na plenárke. Um, E, rámcový program Euratom je však v tomto e, smere trocha menej jasný. Ešte stále nevieme, kedy bude e, výbor ITRE pripravený a kedy sa bude hlasovať v plene. A teraz pán podpredseda Ivajlo Kalfin nás oboznámi so svojou telenovelou Eh, o trialógu o Európskej investičnej banke. Ďakujem pekne, pán predseda. Dúfam, že nepodpadáme po túto operáciu. Že nie sme soap opera takzvaná. Eh, mali sme niekoľko stretnutí s predstaviteľmi rady a podarilo sa nám znižiť počet e, problémov na 3 a 4. Očakávame stanovisko rady. E, zasadnutie Koreperu sa koná v stredu a vo štvrtok. To znamená, že ďalší trialog bude po zasadnutí trialogu. Ktoré sú 3 alebo 4 otvorené otázky? Veľmi stručne. Poprvé ide o kombináciu troch e, problémov ide o veľkosť e, týchto stropov a možnosť e, e, vynaložiť tieto prostriedky v iných regiónoch. Ako viete, rada schválila 1 miliard navýše pre Stredomorie, krajiny Stredomorie, ale nemáme zatiaľ ešte dohodu, pokiaľ ide o navýšenie ďalších stropov. To znamená, že to bude komplikovať činnosť banky v niektorých regiónoch počas nasledujúcich rokov. Vidím to tak, že je možné, že rada zaujme pružnejšie stanovisko, i keď to bude závisiť od e, definitívneho kompromisu. Je tu otázka e, pre rozdelenie prostriedkov. Napriek jemnému návrhu komisie e, rada rezolutne odmieta toto prerozdelenie. To znamená, že e, budeme musieť e, na tom pracovať, lebo parlament stále e, žiadal o to radu. A tretia vec sa týka flexibility, presunutie prostriedkov vnútri jednotlivých regiónov a medzi regiónmi. Čiže je to súčasť celého balíčka problémov. Ďalšia záležitosť sa týka delegovaných aktov, ako si zrejme pamätáte Ide o záležitosť, ktorú nastolil parlament. Máme niekoľko ešte obdobných otvorených prípadov. Máme niekoľko delegovaných aktov, ktoré už boli vyriešené. Rada nebola až taká e, nadšená, naopak skôr mala opačné stanovisko. Naposledy sme predložili návrh, ktorý sa podľa mňa ťažko odmietá. Uvidíme, ako bude postupovať rada. Z praktického hľadiska to znamená, že časť dohodnutého textu sa presunie do prílohy s tým, že e, príloha sa bude môcť meniť delegovanými aktmi. To je úplne e, nový návrh a neviem si predstaviť nejaké vážne argumenty na strane komisii, ktoré by jej umožnili to zamietnúť. Ale e, e, lopta je na strane e, rady. Zatiaľ ne, bohužiaľ nemáme žiadne pozitívne signály, pokiaľ ide o morskú banku. Za každým, keď to, o tom hovoríme, rada sa voči tomu stavia veľmi tvrdo, nechce o tom ani diskutovať. Takisto aj znenia, ktoré sme navrhli, ktorá žiada urobiť e, e, analýzu prínosov a nákladov. Mm, a nie to bolo prijaté. E, rada tvrdí, že je to v posobnosti správnej rady samotnej banky. A samozrejme to nemá žiadne politické paky. A napokon problém, ktorý som chcel spomenúť, súvisí s Islandom a Bieloruskom. či bude tam nejaká poznámka počiarov alebo hviezdička. Pokiaľ ide o Bielorusko a Island, e, zaujali sme jasné stanovisko. Chceli sme, aby Bielorusko zatiaľ nemala na to nárok, kým nedôjde k pozitívnym zmenám v tejto krajine, čo sa týka Islandu. Tam by sme nechceli vidieť nejaké obmedzenie, pokiaľ ide investície e, Európskej investičnej banky. Myslím si, že rada e, o tom bude rokovať. V otázke Islandu je to konkrétny e, prípad. E, e, uvidíme, ako rada bude reagovať. Zatiaľ nie je veľmi prúžná. Zrejme si spomínate, že dva členské štáty majú výhrady voči jednej islamskej banke, ktorá zbankrotovala a tam sa stratili, prakticky stratili obrovské prostriedky dôchodkových fondov Mal som stretnutie s veľvyslancom Islandu. Na jeho žiadosť stretli sme sa dnes ráno. E, e, chápem to, alebo rozumiem tomu tak, že situácia sa vyvíja. E, je tu súdne rozhodnutie, podľa ktorého vkladatelia banky majú prioritný návrh na akékoľvek výnosy z likvidácie banky v súčasnosti aktíva e, e, banky pokrývajú 90 záväzkov. To znamená, že minimálne 90 e, záväzkov sa získa späť a teraz sa očakáva nové oceňovanie. Pravdepodobne toto percento sa môže zvýšiť. Island vyhlasil, že je pripraven, že teda krajina je pripravená vyplatiť jedna, zhruba jednu tretinu e, ešte tohto roku a ďalej ešte je 8-percentná úroková sázba, ktorou sa uročia všetky zvyšné prostriedky. Teda pán veľvyslanec povedal, že jeho vláda robí maximum na to, aby sa našlo riešenie tieto argumenty považujeme za pochopiteľné. Uvidíme, ako sa rozhodne rada. Prednedávnom naša delegácia vycestovala na Island. Neviem, či ste o tom diskutovali, ale je možné, že aj v tom tkvie jeden z problémov. Čiže to sú otvorené otázky. Pokiaľ sa podarí dosiahnuť nejaký pozitívny e, posun zo strany e, rady, potom tento zdlhavý príbeh sa uzavrie. V opačnom prípade e, budeme musieť hľadať nejaké iné riešenie tejto ságy, ako ste to nazvali, pán predseda. Oui, sur le Belarus, on ne peut pas dire... Pokiaľ ide o Bielorusko, nemožno povedať, že by lídry Bieloruska robili dostatočne veľa na to, aby si zaslúžili našu e, pomoc. E, myslím si, že to platí pre prezidenta Lukašenka a ľudí, ktorí boli vďaka nemu uvrhnutí do väzenia. A pokiaľ ide o Island, mám pocit, že Lasov Šurian k tomu chcel niečo povedať. Keďže tu nemáme tieňového spravodajcu, chcel by som povedať niečo ja. Vo všeobecnosti podporujeme spravodajcu, pána e, Kalfina. Myslím si, že jeho stanovisko je naozaj dobré. Ale chcel by som spomenúť stručne tri body. Jedným z nich je Bielorusko. E, riešenie e, je, že tam zostane hviezdička, to znamená, že EIB berie e, do úvahy e, porušovať ľudských práv Bielorusko a tak ďalej, čo je pre nás veľmi dôležité. Potom, pokiaľ ide o Island, e, podrobnosti, myslím si, prediskutuje Göran a chcel by som iba povedať, že riešenie, ktoré sa nachádza v poznámke počiarov k Islandu, odráža tento problém s Holandskom a so Spojeným kráľovstvom a to podľa nás nie je priateľné. E, kvôli tomu, že tieto dve veci sú úplne samostatné. Takže je to určitý tlak z týchto krajín a teraz sme Počuli to isté od e, pána veľvyslanca, teda počuli sme, čo povedal pán veľvyslanec. Nechcem zachádzať do podrobností, o tom sa vyjadrí Göra. No a nakoniec podporujeme stanovisko spravodajcu, pokiaľ ide o delegované akty. Ďakujem. Donc... Ďakujem Čiže delegácia odcestovala na Island. Neviem, či e, výbuch sopky je dôsledkom e, tejto ich cesty, ale niečo nám chce k tomu povedať goran. Musím povedať, že sme veľmi šťastní, že k tomu došlo až po našom odchode z Islandu, pretože inak by sme ešte stále boli na Islande. Áno, e, hovorili sme o tom prípade IB. My sme zniesli túto otázku a oni tiež a je to veľmi citlivá otázka na Islande. E, v prvom rade chcú naozaj veľmi plodnú spoluprácu s EIB a majú veľmi dobrú e, skúsenosť so spoluprácou s EIB a to je jedna z najlepších možností pre nich aby opäť rozbehli e, svoju ekonomiku. Teda tá spolupráca s Európskou investičnou bankou by pre, nás bola, pre nich bola vynikajúca. Majú množstvo skvelých projektov. A čo je dôležité je, že islandská ekonomika sa naozaj spametáva veľmi rýchlo a momentálne sa nachádza um, v omnoho lepšej situácii než pred e, šiestimi mesiacmi alebo pred rokom. A pokiaľ ide o ten problém Eh, úspor. Eh, musím povedať, že súčasné hodnotenia hovoria, že tie aktíva, ktoré zostali eh, v tých skrachovaných bankách, by pokryli minimálne 90 nárokov, možno ešte aj viac, čo je naozaj veľmi dobrá možnosť pre prijateľné riešenie aj pre holandské a britské záujmy. E, samozrejme, máme k tejto záležitosti aj veľmi konkrétne e, otázky, ktoré sa týkajú hlavného vyjednávača, guvernérov alebo predstavenstva banky a tak ďalej. Ale musím povedať, že nie je nejaké prepojenie medzi e, Landsbank a rokovaniami EIB alebo rokovaniami Európskej únie, keď sa pokúsime vytvoriť e, toto prepojenie, e, tak to bude veľmi negatívne pre Island a majú veľmi jasné stanovisko v tejto otázke. E, berieme to tu naozaj veľmi vážne. Domnievam sa, že by sme mali pokračovať v boji za Island, ak Spojené kráľovstvo a Holandsko a ich vlády budú pokračovať e, v tom, čo sa tu načrtlo, e, tak e, by to bolo politické riešenie a myslím si, že to nie je ten seriózny spôsob, ako riešiť takéto otázky. Naďalej by sme mali naozaj obhajovať Island pri rokovaniach z EIB. Ďakujem veľmi pekne. E, súhlasíte, e, pán e, Mulder, v Holandsku s týmto stanoviskom? Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja nie som niekto, kto v tomto výbore automaticky obhajuje stanovisko svojej vlády, ale myslím si, že predsa len musím podporiť stanovisko Holandska a Spojeného kráľovstva. Tá záruka, ktorá sa dala Islandu, pre danú banku. Tá záruka musí byť splatená. Nemôžeme od toho len tak upustiť. Nemali by sme príliš utlacitní voči Islandu, keď porušia svoje dohody. A keď nám povedia, že výsledok referenda je taký, nie, pretože islandská vláda dala sľub, že splatí túto záruku alebo zábezpeku. A ak sa to nestane, mali by sme využiť všetky prostriedky, ktoré sú k dispozícii, aby sme dostali tieto peniaze späť, aby som parafrazoval pani Staci, hoci sa mi to veľmi nepáči. Ešte Jan Mulder, vlastne Laslo. Bol tu naozaj veľmi zaujímavý bod počas diskusie. E, vypočuli sme si, že všetko je e, v rukách e, predstavenstva, ale ak Holandsko a Veľká Británia zvíťazia, tak tá cena bude veľmi vysoká. E, pôjde o všeobecné e, rozhodnutie. Môže sa stať totiž to, že tieto vlády sa jednoho dňa ocitnú v tých istých problémoch. A čo je mimoriadne dôležité je, čo sme si vypočuli, že viac ako 90% nárokov sa dá pokryť aktívami tých skrachovaných bank. Takže v podstate to, čo sa tu rieši, je založené viac na princípe, než na peniazoch. A tento princíp môže byť nebezpečný, pretože my musíme jasne pochopiť, čo znamená záruka alebo zábezpeka. Euh, Ďakujem. Takže spravodajca zobral na vedomie jednotlivé stanoviská, ale tá telebon, telenovela ešte pokračuje. E, na budúce e, zrejme nás budete informovať o tom e, stanovisku, ktoré medzičasom príjme komisia. Zostáva na, rada, pardon. Zostáva nám ešte 5 minút. Dáme slovo Barbare, ktorá nás oboznámi s dvoma novými žiadosťami o použitie fondu na prispôsobenie prispôsobenie sa globalizácii. Budem veľmi stručná. Ako niektorí kolegovia povedali, v Európe máme problémy so získavaním prostriedkov a dodatočných zdrojov pre finančné prostriedky v e- Európe. Ale chcela by som požiadať členov výboru ako aj komisiu, aby urobili všetko, čo je v ich silách e, v otázke požiadavky Dánska. Je to niekoľko požiadaviek. Prvá požiadavka sa týka 825 pracovníkov, ktorí e, na juhu Dánska e, vyrábajú sklené vlákna. Ide o 6 miliónov 300 tisíc eur. A táto výroba sa presunula e, do Číny, pretože došlo k zníženiu dopytu po veterných turbínach, e, kde sa používajú tieto sklené e, vlákna. Ďalšia požiadavka sa týka 150 pracovníkov, ktorí pracujú od NC v dokoch Ide o spoločnosť, ktorej názov sa veľmi ťažko vyslovuje, ale táto spoločnosť eh, pracuje eh, v oblasti eh, výstavby lodí a tu ide o 14 miliónov 820 tisíc eur, čo podporuje aj dánska vláda z dôvodu straty podielu na trhu v lodiarskom priemysle. Hlasovanie prebehne 16. júna, v príslušnom výbore tuto prebehne hlasovanie 1. E, júna, ale očakávam aj výsledok hlasovania o globalizačnom e, fonde a bolo by dobre, keby sa ľudia zúčastnili e, rozpravy a hovorili o tomto fonde, ktorý bude stále dôležitejší tento fond potrebuje plnú podporu tohto parlamentu v rámci celého politického spektra, pretože ide o podporu európskych občanov. Takže držal som sa času, ktorý som dostal, však pán predseda, áno, je to veľmi dobré, pretože Musíme hovoriť o Dánsku. Je to jedna z prvých krajín, ktorá vyrábala, alebo ešte vyrába veterné turbíny a venuje sa tejto veternej energii, a ktorú postihla táto nová situácia. Okolo Kodane sa nachádzajú e, veterné turbíny a ak Dáni e, podpisujú zmluvy a majú subdodávateľov na tieto veterné turbíny, tak e, jednoducho to ohrozí hospodárstvo krajiny, ktorá je veľmi rozvinutá v rámci Európskej únie. Tu sa budú vyžadovať príspevky od spravodajcu a budeme o tom hlasovať na ďalšom zasadnutí. Zajtra ráno budeme hlasovať. Pán e, spravodajca o bodoch 17, 18, 19, 20, 21. Budeme hovoriť aj o General Motors v Belgicku. Ďakujem veľmi pekne. E, stretneme sa opäť zajtra ráno o 9. Končíme dnešné zasadnutie a o 5 minút bez tlmočníkov začína stretnutie koordinátorov.